a comenzar la sesión. Pokračujeme v zasadnutí a ako prvý bod máme správu o e, financovaní inovácie na úrovni Európy a svetovej úrovni a spravodajkyne Ampun Marta má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem povedať niečo veľmi krátko e, k diskusii v tejto téme chcem zvrazniť, že všetci sme sa predsa e, zhodli. No, správa o e, financujúcich nástrojoch inovácie má významnú prídnu hodnotu v tejto dobe a musíme všetci preveriť alternatívne riešenia nové zdroje a prostriedky financovania v čase, kedy európske hospodárstvo aj národné rozpočty členských štátov to naozaj teraz potrebujú a to viac ako predtým. Toto je dôležitý rozmer nástrojov na financovanie inovácií. Ďalší dôležitý rozmer je regulačná úloha týchto prostriedkov, aby aj na jednej strane dosiahli mm, balík finančného dohľadu a regulácie a tiež mm, prvky súvislosti ekonomického riadenia a nové finančné nástroje pre inovácie sú pre mňa nástrojom pre parlament, aby mohol opäť e, ukázať, že je tu spoločný um, postup na úrovni celej únie. A myslím, že takto môžeme vyslať e, európskym občanom posolstvo, e, že my uznáme tieto výzvy a môžeme prijať riešenia na úrovni EÚ, ktoré môžu doplniť e, snahy na národnej úrovni bez toho, aby ich e, nahradzovali. A včera sme už o tom trošku hovorili. Včera sme hovorili o e, tom balíku hospodárskej politiky a práve na európskej úrovni môžu tieto inovatívne nástroje financovania fungovať ako stimul alebo ako mrkva a môžu prispieť k tomu, e, že um, budú účinnejšie ako politika EÚ. Teraz e, k tým pozmeňujúcim návrhom, e, ktoré sme vypracovali po rokovaniach a potom ako sme diskutovali s tieňovými spravodajcami, dostali sme 200 pozmeňujúcich návrhov. Máme tam niektoré v kľúčových témach, značné rozdiely názorov a museli e, sme nájsť e, spoločné názory v e, otázkach, ktoré narazili na silný odpor, aby sa Európsky parlament mohol vyjadriť jedným hlasom, aby sme mohli vyslať jasné posolstvo Rade aj komisie. Pozmeňujúce návrhy komisie, ktoré vypracovali, sa držia týchto troch pilierov, ktoré sú aj v správe. Prvá vec je zdanenia finančného e, sektora a mm, tu sú vážne možnosti. A máme tu napríklad e, v texte významné možnosti, ktoré sa týkajú doplňujúcich e, zdrojov príjmov prostredníctvom zdanenia finančnej sféry a my sme zohľadnili to, čo sme videli v terajšom vývoji v G20 a tiež sme oznali nutnosť vyjednávania, aby sme dosiahli medzinárodnú dohodu o tejto téme a to je nutné na to, aby sme sa z toho poučili a aby sme aj posudili rôzne praktiky a zákony, ktoré sú v istých členských štátoch a e, tiež e, zohľadňovali e, to, že keď zapracovanie mm, dane z finančných transakcií e, bude mať e, negatívne dopady, že e, potom ich poskytovateľia budú môcť sa vysťahovať mimo EÚ, ale to je tiež dôležitá otázka transparentnosti finančnej sféry. A potom sme povedali, že ako to vyzerá s technickými aspektami, keď sa zavedie daň z finančných transakcií a povedali sme, že sú tu pridané hodnoty, pretože tu už sme mali e, centrálne e, zriadenie a je to teda ľahšie na technickej úrovni vyriešiť a potom je tu výzva e, Európskej komisii, aby vykonala hodnotenie dopadu, kde budú zohľadené aspekty ako napríklad geografické rozdiely a rôzne koeficienty a kto bude nakoniec zodpovedný za náklady na túto daň v oblasti aplikácie a tiež e, rôzne zdroje príjmov a aké sú možnosti tieto využiť. Potom sú tu niektoré body, ktoré sú ešte teraz e, otvorené alebo nevyjasnené. Začnem s bodom 1, e, ktorý sa týka uznesenia Európskeho parlamentu z marca, kde ide o hodnotenie dopadov zo zavedenia dane z finančných transakcií na európskej úrovni. Po poslednej debate s tieňovými spravdajcami v útorok v Štrasburgu sme dostali návrh od EPP k tejto téme a tam boli aj ďalšie body e, v tom návrhu nariadenia, na ktoré sa odkazovali a navrhujú to, že chcú nájsť východisko a e, chceme nájsť e, spoločné stanoviska, teda navrhujú, aby sme ten pojem dane vo finančnom sektore. Používali tento pojem dane na medzinárodnej aj európskej úrovni. Toto je formulácia, ktorá je priateľná a vďaka tomu bude asi ľahšie dospieť k jednotnému stanovisku. Potom v niektorých bodoch e, sú veci otvorené, bol tam súbor rokovaní a teraz ako kompromisný pozmeňujúci návrh máme text e, bodu e, správy pani Berecovej. Myslím, že je to 73 73 zo správy Beresovej teraz e, má e, mať znenie bodu 7 a to je text, e, ktorý bol prijatý v oktobri s veľkou väčšinou. A chcem tiež pripomenúť, že s týmto bodom sa odvolávame na zjednotenie na medzinárodné zdanenie finančných transakcií a keď to nebude možné, tak potom v prvej fáze ako prvý krok to má byť zavedené na európskej úrovni. Toľko k tej kapitole zdanenia finančného sektora. Čo sa týka druhého, druhej časti, a to eurodlhopisov, tu um, sme našli nové kroky aby sme e, zistili, aké sú e, rozdiely medzi európskymi emisiami dlhopisov a investíciami do eurodlhopisov. A tu sme dospeli ku kompromisu a odvoláme sa na skutočnosť, že už teraz prebiehajú významné diskusie na túto tému a to významné diskusie, ktoré smerujú k tomu, že tieto eurodlhopisy sa majú použiť ako prostriedok e, aby sa zvládala dlhová politika. Už e, boli viaceré iniciatívy k tejto téme v poslednej dobe a tiež sa tam doplnilo niečo e, z uznesenia parlamentu z decembra. Tam e, ide o mechanizmy stability a na základe tohoto posledného uznesenia Európsky parlament žiada od Európskej rady, aby vyslali jasné posolstvo Európskej komisii, aby posúdili efektívnosť eurodlhopisov a čo sa týka európskych investícií do dlhopisov, je tam pozornosť návrh a čo sa týka rozvojových investícií, tieto majú podporovať plnenie cieľov EU 2020 v ďalšom môžeme podporiť návrh komisie a za chvíľu doplním, e, čo sa týka princípu spôsobiteľa alebo toho, ktorý spôsobil. Musíme tam mať prechodnú lehotu. Nesmieme tak silno zdaniť e, prácu, ale musíme zdaniť tú oblasť, e, kde sa silno znečistuje životné prostredie. Vieme, že to je teraz e, naliehavé, aby sme mali v tomto súvislosti zdanenie energetiky, energie a v tomto ohľade musíme zohľadniť e, emisie CO2. Mm, to je dvojaké použitie poplatku za emisie CO2. Na jednej strane e, takýto mm, poplatok môže viesť k zmene pomerov a potom môžeme to tiež využiť na medzinárodnej úrovni G20, môžeme um, tiež um, prijať uh, paušálnu daň na úrovni VTO a poplatok z emisí CO2 uh, v podobe dane z pridanej hodnoty. Toto bol uh, návrh z výboru ITRE čo sa týka rozvojového financovania, aj tu sme dokázali nájsť kompromis, ale aj tu nás podporujú návrhy z výboru pre rozvoj. Toľko som chcela povedať e, v tejto chvíli a chcem sa ešte raz e, srdečne poďakovať tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu a za pripravenosť e, pracovať kompromis a dúfam, že aj tie posledné ťažkosti prekonáme a že dosiahneme dobrý kompromis témy, kde sme stížadostiví a, kde, a že nájdeme riešenia, kde budeme presadzovať spoločné európske záujmy a zároveň v týchto ťažkých časoch pre Európu by sme mali tiež súdržnosť, koheziu a dôveryhodnosť parlamentu zachovať. Muchísimas gracias. La señora ha hablado como Los Ángeles. Ďakujem, mm, pani Podimat. A teraz eh, dám slovo hovorcovi EPP, mm, Danuta. Ďakujem, pán predseda. Rada by som povedala, že zohľadňujúc, eh, aké ťažké a citlivé sú veci, o ktoré tu ide, myslím, že my ako spravodajcovia sme dosiahli veľa na ceste ku kompromisu, no myslím, že stále ešte treba prejsť e, pol míle, aby sme dokončili tie kompromisné návrhy a súhlasím, že by to bolo aj politicky dobré, e, keby sme dospeli k tejto pozícii a verím, že e, to dosiahneme počas budúceho týždňového hlasovania. Nebudem už hovoriť o tom, čo sme, na čo sme sa dohodli, no poviem niečo k tým rozdielom, ktoré ešte máme v rámci diskusie a aj vzhľadom na to, čo povedala pani Podimata, najdôležitejšie je tu tá otázka v danej z finančných transakcií, kde cieľom a zámerom spravodajcu je držať sa e, to, toho, o čom sa malo hlasovať, kde pani Bereč povedala, že keď sme mali daň z finančných transakcií len na úrovni EU, to sa považuje za reálne riešenie. Všetci vieme, aké sú možné výhody, ale tiež nedostatky dane z finančných transakcií na úrovni EÚ a preto s plnou zodpovednosťou sa domnievame, že musíme čakať na hodnotenie dopadov a musíme to posudzovať čo najopatrnejšie a keď to bude dokončené pred eh, týmto letom a keď to budeme považovať za správne, môžeme sa obrať týmto smerom, ale len za tejto podmienky a na základe toho eh, môžeme to posudzovať a zistiať, do akej miery a kam a, až ďaleko môžeme zájsť pri hľadaní kompromisu. V odseku 1 e, máme to odvolávku na uznesenie z marca minulý rok a verím, že budem môcť nájsť dohodu pri tom, ako si budeme vybrať jednotlivé témy z uznesenia počas hlasovania a chápem to tak, že čo sa týka daní z CO2, tam sme našli dohody a dúfam, že dokončíme tú odvolávku na riadenie potenciálnych zdrojov z transakcie, zo zdanenia finančných transakcií. Takže rado by som vám vyjadrila, že ešte sme to nedokončili, ale sme blízko a dúfam, že nájdeme riešenie pred eh, hlasovaním budúci týždeň. Ďakujem, Danuta. Teraz má slovo pán Schmidt. Ďakujem, pán predseda. A chcem zať poctu pani Podimote. Ako vieme, ako aj Donuta Hebner povedala, to je eh, ťažká vec a všetci to vieme, No už e, o tom diskutujeme niekoľko hodín a aspoň na našej strane v skupine ALDE sme dospeli k istým e, záverom e, minulý týždeň na skupine Štrasburgu a tieto dva problémy sú samozrejme daň z finančných transakcií a mm, tá ďalšia sú Eurodlopisy, ale myslím, že eurodlopisy sa ľahšie dajú vyriešiť. Máme spoločnú daň, na ktorej sme sa zhodli minulý rok, ale k daní z finančných transakcií by som tiež chcel spomenúť. Ako pani Hebnerová e, ten text z Berešovej správy a to bolo ťažké dospieť ku kompromisu a e, zelení dali ústny pozmeňujúci návrh v poslednej fáze, ale aj tak podľa nás my na konci, ako Alda skupina, sme prijali celý ten text. Hoci sme hlasovali proti tej časti, ktorá hovorí, že EÚ by sa mala zapracovať ako prvý krok. Hoci to bolo v texte, my sme nakoniec hlasovali za Berešovej správu. A myslím, že teraz by sme mali mať rovnaký postup. A my myslel som si, že toto bol kompromis, e, ku ktorému sme dospeli minulý týždeň v Štrasburgu. No, neviem, ak to tak nie je zo strany EPP. Myslím, že aj pre nás musíme vedieť v našej skupine, že keď podporíme tú skupinu, či tento text tam bude, pretože ináč by bolo ťažké, aby som presvedčil niektorých mojich kolegov, o tom, pretože oni nie sú veľmi za e, tento európsky krok. Takže z môjho hľadiska, alebo z nášho hľadiska, sú to tie zvyšné problémy, no myslím, že sme dospeli ku kompromisom a na záver sa chcem poďakovať. Ďakujem, pani Danuta Hübner. Chce niečo povedať? Chcete vyjasniť, e, pán Šmit, čo pán Šmit povedal? Ja som sa chcela vyjadriť iba k tomu, aby sme teda mali veci jasné. My tu určitá nezhoda. V tomto momente nie sme schopní akceptovať takéto riešenie a minulý týždeň sme tu mali finálnu leto. Nie sme ochotní prijať e, znenie v takom zmysle, že by to prichádzalo, tak ako to je vlastne v tej správe z posledného roku, kde je jasne povedané, že že úvod takejto dane z finančných transakcií by mala byť čo možno najširokospektrálnejšia A širokospektrálna to sme vnímali my v takomto zmysle, pretože by to nemalo mať globálny charakter a takáto daň by mala byť najprv uvedená na úrovni Európskej únie a sme presvedčení aj naďalej o tom, že by sme nemali byť až taký priamy alebo že by sme mali možno počkať na vyhodnotenie dopadov, ktoré bude vykonávať Európska komisia. Počuli sme od pána komisára, už trikrát to jasne verejne povedal, že sa to sfinalizuje do, konca, do začiatku leta. Takže iba ak to bude zo strany komisie odsúhlasené, že táto daň sa môže zaviesť na európskej úrovni, v prípade, že by to bolo zamietnuté zo, zo strany niektorých krajín na svetovej úrovni, tak potom by sme mali až túto prvú úroveň. Ale bez nejakej hodnotiacej správy zo strany komisie, tak jednoducho nemôžeme podporiť takéto znenie. Nemôžeme jednoducho odmerať v, tom, v tejto fáze vzťah medzi potenciálnymi výhodami a nedostatkami takejto dane z finančných transakcií na úrovni Európskej únie. Čiže to je to, čo som ja chcela k tomu povedať. Myslím si, že ešte stále máme k dispozícii určitý časový priestor, pár dní na to, aby sme finalizovali dokument. Takže toľko. Ďakujem. Ďakujem, Danuta. Pýtam sa komisie, že v akých dátumoch eh, odošlete ten dokument, o ktorom hovorila pani Danuta on Otmar that I didn't hear what you wanted me to... to... Pardon, ja som nepočula, čo ste chceli povedať. Pýtam sa komisie, aký, aký deň, aký dátum máte v očakávaní, že by to komisia predložila. No nemôžem vám povedať nič viac, ako povedal pán komisár pred dvomi týždňami, takže pravdepodobne musíme aj ďalej čakať, že táto dopadová analýza bude k dispozícii v lete. Teraz pán Filip Lambert zo Zelených. Well, I don't want to interfere. Nechcem sa teraz dostať do stretu zájmov EPP a liberálov, ale chcel by som povedať pár vecí. Skutočne som rád, e, že sa vyjadrili moji predrečníci tak, ako sa vyjadrili, ale aj ja by som chcel niečo povedať. E, Chcel by som nadviazať na to, čo sme vlastne tu hovorili včera o ekonomickom hospodárskom riadení. A teraz sa hovorím s skupinám ALDE a EPP. Obe vaše skupiny, politické skupiny, tlačia na to, aby sme mali čo možno najrýchlejšie najrychlejšiu konvergenciu k udržateľným verejným financiám, čo by znamenalo, že by to boli škrty v výdavkoch a že by sme mali aj redukciu dlhov. To ste povedali úplne jasne, to aj chápem. Takisto vaše skupiny hovoria, že potrebujeme investovať do cieľov Európy 2020 a časť týchto investícií sú súkromné investície, ale sú, časť z týchto investícií sú aj verejné investície. A za každým e, hovoríme o tom, že by sme potrebovali určité zdroje, ktoré by umožnili takéto investície, aby sme mohli investovať do tých cieľov Európy 22, 2020, pokiaľ ide o všetky témy. Čiže pokiaľ ide o tieto témy, vaša odpoveď je buď nie, alebo že by sme si to mali premyslieť, alebo že by sme mali mať hodnotiacú správu. A skutočne som teraz už zmetený. Ja by som skutočne chcel vedieť, ako chcete zjednotiť eh, túto vašu snahu o úspory, úsporné opatrenia, a aj to, že chcete na druhej strane investovať do stratégie 2020, pretože ako sa to dá vyrovnať? Ja si myslím, že takýmto spôsobom nie. Ak nebudeme zdaňovať e, podniky, to je to, s čím moc nesúhlasíte, ak nemôžeme zdaňovať finančný sektor, potrebujeme na to štúdiu, ak nech, chcete e, zasa hovoriť o daňových podvodoch, pretože nemáme dostatočné informácie. Čiže jediné zdroje, ktoré máme do verejného sektoru, by potom boli zdaňovanie príjmy. Zdaňovanie príjmov. Príjmov z práce. A to by zasa znamenalo, že by sme zdaňovali tých, ktorí e, prispievajú do spoločnosti, ale prispievajú najslabším spôsobom. Čiže môžete ich buď zdaňovať, alebo im potom dáte menej, pokiaľ ide o nejakú verejnú podporu alebo mm, dávky nezamestnanosti alebo niečo podobné. Čiže úprimne by som chcel povedať, že chcel by som pochopiť spôsob, akým vlastne vy vnímate túto situáciu. Máte tu na jednej strane takéto rozpory, ako to chcete dať dokopy, aby to skutočne aj fungovalo, pretože momentálne nechápem, kam sa uberáte vašou argumentáciou. Čiže ja by som navrhoval, že by sme sa držali toho znenia, tak ako to máme v správe Bereš, a ak sa tam to nebude páčiť, tak potom sú tu alternatívy, ale prosím vás, predkladajte vieryhodné alternatívy, pretože to, čo vy hovoríte, tak to jednoducho neprejde. Je, ne, je to nedá sa to urobiť. Ak sa vám to podarí, tak skutočne sa poučím od vás, pretože si myslím, že sa vám podarí písať niečo nemožné. Ďakujem. Eh, merci, Filip. Now the, the floor is to... A teraz dostane slovo Ivo Strejček. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, dámy a páni. Nechcem pokračovať eh, v takom výrečnom štýle ako pán Lambert, aj napriek tomu, že tu boli určité argumenty, ktoré by som vedel podporiť a skutočne sú aj zaujímavé, ale pokúsim sa sústrediť predovšetkým na, to, na správu pani Pudimata a chcel by som uh, oceniť prácu, ktorú v tejto oblasti uh, dovršila, završila, pretože ide tu o komplexnú záležitosť, je to veľmi štrukturované, a tak, ako povedal pán Lambert, je to pravdepodobne ťažké na to, aby to schválili niektoré členské štáty Európskej únie. Takže skutočne, ak by som mal byť úprimný, tak asi povedal pravdu. Ale nechcem opakovať ešte raz to, čo som už uviedol svojho času, pokiaľ ide o tému inovatívneho financovania ešte stále sme len na začiatku, nie sme ani uprostred toho obdobia fiska, fiskálnej konsolidácie na úrovni všetkých členských štátov Európskej únie. Takže môj názor a názor ECR je, že by sme mali uh, že by Európsky parlament a jeho členovia mali sa snažiť nájsť riešenie. Čiže nemôžeme sa vyhybať takým zneniam textu, kde by sa hovorilo o programe jednotlivých politických strán, ktoré by sa uberali smerom e, škrtov. Ale to iba na úvod, nechcem sa dostať niekde k detailom, nechcem opakovať to, čo som už povedal. Či skutočne som z toho istého stanoviska ako pani Hübnerová z EPP, pokiaľ ide o e, daň z finančných transakcií. Ak by sme to mali implementovať iba na úrovni Európskej únie, tak tieto by pravdepodobne e, priniesli určité extra bremeno pre finančné inštitúcie a biznis v Európskej únie by pravdepodobne byl menej konkurencieschopný v porovnaní so zvyškom sveta. Je to skutočne komplikované stanovisko, situácia, v ktorej sa nachádzame a skutočne verte mi pre niektoré členské štáty, a to skutočne aj uvidíme na Európskej rade, tieto opatrenia, tieto nástroje, a teraz hovorím o FTT a a FAT pravdepodobne budú dosť ťažko znášané zo strany členských štátov. Ďakujem pekne ťažko sa nám budú podporovať také pozmeňujúce návrhy, ktoré dávajú viac daňových právomocí, alebo pokiaľ ide o vyberanie daní, e, aby takúto právomoci mali európske inštitúcie. Bez nejakých transparentných jasných riešení, kde by sme videli, kto za čo je zodpovedný, to pravdepodobne veľmi náročný krok a veľmi nebezpečný. Nepodporíme nejaké dodatočné finančné prostriedky zo strany členských štátov a občanov týchto členských štátov, pretože daňoví poplatníci sú občania e, týchto členských štátov Európskej únie. A sú tu určité odvolávky v správe pani e, Podimata, ktoré sa jednoducho, ktoré vychádzajú z takýchto pôžičiek. Čiže skutočne súhlasíme so všetkými vetami v tejto správe, ktoré hovoria o potrebe reštrukturalizácie fiskálnej politiky a národných rozpočtov v takom zmysle, aby tieto boli konsolidované a modernizované a adaptované na potreby súčasného sveta. A chceli by sme vás uistiť, že naše stanovisko sa chce vyhnúť nejakým sociálnym nepokojom, ktoré by mohli súvisieť s oddialovaním implementácie základných štruktúrálnych reforiem na úrovni členských štátov. Pokiaľ ide o eurobondy, čiže e, eurodlhopisy, eurodlhopisy môžeme vnímať z viacerých ideologických uhlov pohľadu. A si to uvedomíme z týchto viacerých pohľadov, tak tu vidíme takisto výhody, ako aj nevýhody takýchto eurodlhopisov. Ale ja som trochu obozretný a bojím sa, že by takéto eurodlhopisy mohli vydlažiť cestu nejakému morálnemu hazardu a, naprie- a ešte tu vidím túto myšlienku eurodlhopisov ako skrytú, sk- skrytú myšlienku, ktorá by jednoducho urobila z dlhov členských štátov federálne dlhy. A preto musíme správne vyhodnotiť účinnosť všetkých súčasných, a opakujem, súčasných finančných nástrojov, ktoré máme k dispozícii a nemali by sme sa hneď e, uberať cez to hľadania nejakých nových riešení. Čiže ďakujem pekne za správu pani Podimata. Toto boli moje stručné poznámky k tejto správe. Ďakujem, pán Strajček. Teraz dám slovo pani Kuter, ale chcem predtým upozorniť eh, komisiu, že hm, dopadovú štúdiu slúbil komisár v čase jeho vypočutia. A teraz nám eh, hovoríte, že to príde eh, v hm, lete a to sa mi zdá hm, príliš dlhá lehota na vykonanie úlohy a dokumentov, ktorý je nutný na to, aby sme robili to, čo potrebujeme. Pozicne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel, chcel poďakovať najprv pani kolegyne Podimatovej. Myslím si, že to je skutočne dobrá práca, veľmi dobre e, zosúladenie viacerých príjmov, ktoré by mohli zohrať pre Európsku úniu významnú úlohu. A to, čo predstavila pani Podimatová, sú tu určité požiadavky, ktoré e, predložili, ktorá predložila Lavicová časť parlamentu, kde sa tu hovorí o daniach, ale myslím si, že problém súvisí s detailom. Tie kompromisy, ktoré sa nám tu podarilo vyrokovať, tak nemali sme zatiaľ možnosť, a to by som sa chcel ospravedlniť, ale možno menšie politické skupiny majú väčšie problémy, aby mm, sa dali do kontaktu so všetkými politickými skupinami a preto sa musíme pozrieť na to, ako vlastne budú vyzerať tieto kompromisy e, v detailoch, či ich budeme vedieť môcť podporiť. A ešte raz by som chcel poukázať na tému mm, európskej dane z finančných transakcií. Ja sám som tu poz- predložil pozmeňujúci návrh, kde som uviedol, že by pravdepodobne bolo dobre, aby sme mali takúto finančnú takúto daň z finančných transakcií. Myslím si, že má to aj praktické pozadie. Na európskej úrovni máme štruktúry, Máme Európsky parlament, máme určitý rámec, v rámci ktorého by sme to mohli celé implementovať a Európska únia je relatívne veľký hospodársky priestor, jeden z najväčších hospodárskych priestor a preto si myslím, že to môže dovoliť takéto niečo zriadiť bez toho, že by tu boli nejaké veľké rizika konsekvencií a na medzinárodnej úrovni to zase vyzerá trochu komplikovanejšie. Na medzinárodnej úrovni takéto štruktúry nie sú, čiže z môjho pohľadu tu nemáme takéto štruktúry, ktoré by umožnili takúto krátkodobé krátkodobé zavedenie. Kto by bol vlastne náš partner, s ktorým by sme mohli rokovať? Myslím si, že na medzinárodnej úrovni by to bolo síce žiadujúce dospieť k takejto dani z finančných transakcií, ale myslím si, že to bude pravdepodobne ťažké. A preto by som uprednostňoval, aby sme sa dohodli na tom, že by sme sa zatiaľ obmedzili teda na európsky priemysel, že, európsky priestor. To je priestor, kde sa to dá urobiť, kde máme konkrétny a priamy vplyv a mali by sme túto príležitosť využiť. A potom by som sa chcel ešte podporne vyjadriť k tomu, čo povedal pán kolega Lambert Nechcem to opakovať ešte raz, len to chcem podporiť, skutočne sa mi to páčilo a chcel by som tam zdôrazniť eh, jeden konkrétny aspekt, kde by som pravdepodobne doplnil informácie. Hovoril tu kolega o finančných aspektoch stratégie 2020, ale chcel by som vám pripomenúť, včera som to už v krátkosti spomenul, chcel by som vám pripomenúť, že minulý rok sme mali rok eh, boja proti chudobe a sociálnemu vyčleňovaniu. Komisia k tomu predložila platformu. Komisia v tejto platforme e, predložila skutočne ambiciozne ciele. Tieto tam boli konkrétne pomenované, čiže pokiaľ ide o boj proti chudobe a sociálnemu vyčňovaniu, aj tieto ciele sú tam popísané ale takéto ciele sa nedajú dosiahnuť bez nejakých finančných prostriedkov. Nepodarí sa nám ich dosiahnuť, ak budeme hovoriť iba o úsporných opatreniach. Čiže skutočne musíme myslieť na tieto ciele. Je to dôležité pre Európsku úniu, aby sme zabezpečili do budúcnosti a dali občanom jasne najavo, že čo e, by bola taká pridaná hodnota Európskej únie konkrétne pre každého z nich. Čiže z tejto perspektívy, z tohto uhla pohľadu by som chcel povedať, že je veľmi dôležité, aby sme dospeli k finančnej konsolidácii na úrovni Európskej únie a teda aj na úrovni jednotlivých členských krajín. Čiže to je z mojej strany všetko. Ďakujem za vypočutie. Ďakujem pekne, pán Krote. Teraz máme asi 7 minút a mám tu 5 požiadaviek o slovo. Prosím, držte sa svojho času, aby sme mohli splniť eh, plán. Vicky Forma slova. Um, Ďakujem pekne. Ja som sa chcela venovať projektovým eurobondom, eurodlhopisom, kde boli pozmeňovacie návrhy. Hovorili ste, že tieto sú zahrnuté v kompromisných návrhoch, ale nie sú tam žiadne kľúčové slova z mojich pozmeňujúcich návrhov v týchto kompromisných návrhoch a ja si myslím, že kompromisné návrhy sú tie, že sú tam aspoň zahrnuté kľúčové slova Takže dve veci, ktoré sme v tejto téme povedali, v týchto pozmeňujúcich návrhoch, a tieto jednoducho nepovažujem vôbec za kontroverzné, problematické. Nehovorí sa tu o tom, že by sme boli proti takýmto e, dlhopisom, ale hovorí sa tu o podmienkach, ktoré by museli byť e, ustanovené na to, aby sme mohli sa dostať smerom vpred. Pok- hovorili sme tu o Európskej investičnej banke, ale ak máte PPP projekty, tak ste zodpovední a tieto musia byť jasne e, charakterizované aj s konkrétnym rizikovým manažmentom a zodpovednosťou. Čiže prosím vás, tieto slova by mali byť v týchto kompromisných pozmeňujúcich návrhoch, alebo mali by sme aspoň o nich hlasovať. A druhá vec sa zasa týka ak to hovorím o nejakých nadnárodných, multinárodných projektoch, že eh, by, že by sme zobrali do úvahy nejaké morálne riziko takýchto projektov. Vieme, že členské štáty skutočne sú dosť citlivé, pokiaľ ide o otázky, kde by e, sa hovorilo o nejakej spoločnej garancii, že by sa štáty dali, zoskupili, pokiaľ ide o nejakú garanciu. Ak by sme tu mali potenciálne možnosti využívania finančných prostriedkov bez toho, že, teda s tým, že by sme sa vyhli takémuto morálnemu riziku, tak celé by to bolo oveľa jednoduchšie. Tak prosím vás, hlasujme o tomto, alebo to potom zahrme do kompromisných pozmeňujúcich návrhov. A pokiaľ ide o tieto Eurodlopusy, tak skutočne som bola rada, keď som si vypočila komisára, kde hovoril o finančnom inžinierstve. Podľa mne, v našom jazyku to je skutočne toxický termín, aby som uprednostnila, keby sme používali iné výrazy. A ešte posledná vec, keď sme včera hovorili o tejto téme, tak som hovorila o tom balíčku euro- hospodárskeho riadenia, kde som hovorila, že by to malo byť takisto podriadené určitým úrovňam transparentnosti pre obdobie 3 až 4 rokov. Tí, ktorí z nás, ktorí podporujú viacero daní na európskej úrovni, tak to by pravdepodobne zmenilo charakter európskeho rozpočtu a očakávam, že ma podporíte v podmenujúcich návrhoch, ktoré, ktoré e, žia, požadujú tú istú transparenciu európskeho rozpočtu, tak ako to je platné aj pri členských štátoch. Ďakujem pekne, Vicky. Teraz pán Luman. Dankeschön. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať za správu páni Podimatovej, ktorá skutočne vykonala úžasnú prácu, ale aj všetkým tieňovým spravodajcom a spravodajkyniam. Ja veľmi dobre viem, aká je kontroverzná cesta pred nami, pokým sa nám podarí dospieť k kompromisom ohľadne otvorených otázok. Kolegovia a kolegyne, chcel by som vám pripomenúť e, ekonomický dátum a základ tejto našej diskusie. Hovoríme tu Nebavíme sa tu o týchto témach kvôli tomu, že socialisti a demokrati hovorí, by, by chceli hovoriť o nejakých nových príjmoch. To vôbec nie je dôvod našej diskusie kolega Faber o tom hovorí už vtedy, odkedy tu sedí, ale chcel by som ho prekvapiť, že táto téma je veľa vážnejšia, a je dôležitejšia, ako to možno bolo z jeho strany zľahčené. Ak si pozrieme ten dátum verejného zadlžovania v Európskej e, únii, v eurozóne, tak kolegovia a kolegyne viete, aj pani kolegyňa Hübnerová to vie na základe e, štúdia údajov, ktoré má k dispozícii, že pred vypuknutím Európskej tejto finančnej krízy sme boli až na šest, úrovni 60% tej hodnoty cieľ. A teraz sme e, na úrovni zadlženia až 80%. A s čím to súvisí? Má to až tri príčiny. Je tu medzinárodná finančná kríza. Európska únia na ňu reagovala tak, že 25 až 30 hrubého domácieho produktu dala k dispozícii do sanácie chorých bank. Čiže až 25 až 30 hrubého národného projektu. Čiže finančná kríza, ktorá vy, začala so 4 percentami, na takto sme na ňu reagovali. A toto sú tie nerovnosti, ktoré sme jednoducho takýmto spôsobom nejako kumulovali. A teraz by som skutočne chcel upriamiť vašu pozornosť. Pred pár dňami tu sedel pán, e, pán Šemeta, tu takisto sedáva s nami vôbec ma už neprekvapuje, keď pán Šemeta povie, že sa nevie k tomu presne vyjadriť. Máme tu zástupcu. Včera sme tu mali zástupcu e, rady a nemá sa k tomu ako vyjadriť, pretože jednoducho nevie, ako, aké stanovisko by zaujal. Ja viem, prečo sme tu zmetení, ale chcel by som to povedať úplne jasne. Kolegyňa Hübner, ak tento parlament, ak tento výbor bude sa súčasňovať na tom nič nerobení komisie a rady, tak sa Môže stať, že o pár rokov, a ja si to vôbec neželám, ale môže sa stať, že ak sa takéto stan- ak sa v skutočnosti ešte priostria, tak možno pravdepodobne už nebude mať eurozónu. Polsko a Švédsko pravdepodobne sa ani nepričlenia alebo vystúpia z eurozóny. Čiže musíme jednoducho urobiť niečo, musíme urobiť konkrétne kroky, urobiť opatrenia. Tento parlament má zodpovednosť voči občanom a občankám a práve z tohto dôvodu musíme urobiť rozhodné stanovisko a dúfam, že to nie je posledná formulácia EPP, zo ktoré tu bolo predložené. Ďakujem kolegovi Šmitovi a dúfam, že sa nám podarí dospieť ku kompromisu. Ak nie, tak neviem, prečo by sme vôbec mali žiadať to, aby správa pani Kolovej sa mala odsúvať až dovtedy, pokým komisia urobí nejaké hodnotenie dopadov. Takže prosím vás, chopte sa zdravého rozumu, lebo iba tak sa dostaneme smerom pred. Takže stále eh, nedodržame čas. Eh, chcem eh, vám pripomenúť španielské príslovie, že dobre aj stručné je dvakrát dobré. Markos. Ďakujem pekne, pán predseda. Poukázali ste správne že komisár už počas vypočutia e, sa prislúbil, teda, že dá patričné hodnotenie vplyvu. To bolo v februári minulého roku, kedy sme položili otázku na ústne zodpovedanie na úrovni Európskeho parlamentu. A aj na túto odpoveď hovorili, že áno, že to bude spravené. Pán Bulman teraz e, tvrdí nejakým spôsobom, že hráme hru s časom. To nemôžete vyčítať nám, to vyčítajte komisii. Po druhé, téma, o ktorej vlastne hovoríme, e, má heslo inovatívne finančné systémy na európskej a medzinárodnej úrovni. A ja neviem, či len zavázanie nových daní je niečím inovatívnym. A samozrejme musíme o tom hovoriť, kolega Lamberts. Vy poznáte len jednu odpoveď a preto vy ste e, u zelených a nie, e, pretože ja poznám inú odpoveď a tak je to tiež v poriadku, lebo ináč by to bolo veľmi čierno-biele. Ale pravda je nasledovná. V prípade, že všetko, čo ste povedali, je pravdou, tak musíte pripustiť úprimne, že je nevyhnutné reštrukturizovať celý finančný systém. Kvôli zadlženiu extrémnemu nie je možné e, zadržovať Európsku úniu, e, teda konkrétnych štátov riešenie musí byť, keď krajina ako Grécko, a to uvádzam ako príklad, keď e, napríklad už nemusí platiť 10-percentný úrok, ako muselo v čase drachmy za štátne dlhy, ale dokáže klesnúť na 3,5-4 a potom je možné nasmerovať tie úspory z úrokov do sanácie dlhu. A toto hovorila aj e, spravodajkňa, o to tam ide a nie povedať, že teraz to, sa to nepodarilo a znižíme tie úroky alebo teda dane a potom prenesieme bremeno na iných nevyriešia sa ani problémy zadlžených rozpočtov tak, že budete niekde inde hromadiť tie nové dlhy. Budete musieť veľmi triezvo zodpovedať na otázku, aké sú úlohy štátu v 21. storočí. A tu na seba naražajú rôzne názory. Či je to štát, ktorý má preberať plnú starostlivosť za občanov, ten potrebuje viac peňazí, alebo je to štát, ktorý posilňuje zodpovednosť za samého seba, ktorý podporuje podnikateľského ducha a ten eh, bude mať menej prostriedkov k dispozícii. A toto sú tie podstatné veci, ktoré budú predmetom diskusie a nie je možné e, riešiť to len na úrovni nových daní. Ďakujem pekne. Um, Budem stručná, lebo čas e, už pokročil pomerne a ja chcem e, poďakovať spravodajkyni a takisto aj tieňovým spravodajcom za ich ochotu je zrejme z rozpráv, že pristupujeme k tejto veci rozdielne, ale je tu ochota nájsť kompromis a tu treba vyzdvihnúť. Čo by som ja rada videla ako výsledok tejto správy je, aby sme ako tento výbor a parlament si ponechali otvorenú myseľ, pokiaľ ide o možnosti zavedenia e, dane z finančných transakcií alebo nejakých inovátnych spôsobov zdaňovania v rámci finančného sektoru, pretože dôkazy, ktoré vidíme potvrdzujú, že je to nevyhnutné a nie je možné skosnatieť a nejakým spôsobom skamenele predstavy a ja poviem kolegom eh, z pravice, keby vám bolo preukázané, že toto nebude mať eh, veľký dopad na zisky a že to nebude mať eh, veľký vplyv ani na korporátny sektor, tak poviete, že áno, lebo to je jediná tá podmienečnosť, ktorú tu vy predkladáte, prečo to nechcete mať. Niektorí výskumní pracovníci hovoria, že na veľmi malých miniatúrnych úrovniach nepríde k žiadnemu dopadu na zisky a na veľké bonusy, ktoré sa chystajú banky vyplácať v Spojenom kráľovstve, kedy januári, februári sa vláda rozhodla dať ruky od toho. Čiže finančný sektor netrpí a podľa mňa nikdy nebude trpieť, pretože členské štáty zabezpečia, že bude konkurencieschopný a bude generovať zisk. Chcela by som takisto pripomenúť kolegom, že áno, aj ja očakávam so zadržaným dýchom na hodnotenie vplyvu a dopadovú štúdiu komisie, aj napriek tomu, že si od toho veľa nesľubujem, pretože v rámci prvého kroku komisia vylúčila akúkoľvek možnosť takéto dane z finančných transakcií bez toho, aby sa pozrela na dôkazy. Ale napriek tomu komisia konštatovala, že ako odvetvie, finančná, finančné odvetvie, e, platí menej daní v porovnaní s inými odvetviami, e, dostalo masívne dotácie vo výške trilión eur. Nie sú to malé sumy. A čo sa my domnievame, aspoň na úrovni tejto frakcie. Chceli by sme, aby tam bola spravodlivosť. Je nevyhnutné, aby oni prispeli, aby podporili skutočnú ekonomiku, skutočné hospodárstvo a ja dúfam, že výsledky tohto kompromisu budú také, že vyšleme silné posolstvo z úrovne tohto výboru, tak ako sme to spravili aj v správe Bereš, že je nevyhnutné, aby tento sektor odvedol svoj podiel neznamená, že im znížime zisky alebo konkurencieschopnosť. Musia aj oni prispieť svojou časťou a musia prispieť k obnove európskeho hospodárstva. A ak takéto posolstvo dostaneme z toho von, tak potom to podporím. Jean-Paul. E, ďakujem, pán predseda. E, je to dôležitá vec, je to dôležitá správa a snažíme sa tu zadefinovať, aký typ správy chceme. To znamená, či chceme správu, ktorá bude len založená do šuflíku, alebo či chceme správu, e, ktorá jasne vyzdvihne parlament. To je tá dilema, a viac nepoviem. Ďakujem pekne. Naozaj je to ťažká situácia. A len ťažko môžeme niečo spraviť definitívne. Ale sú stanovené, respektíve nie sú isté základné predpoklady naplnené pre rozhodnutie a preto bol pomerne zdržanlivý včerajší, počas včerajšej rozpravy minister pri niektorých odpovediach, pretože nie je možné odpovedať áno alebo nie jednoznačne. Áno, zvýšenie podielu finančných transakcií ohrozuje nejakým spôsobom hospodárstva. Ale to nie je nejaký nový jav. Keď sa budeme viac a viac odkláňať od dohody, ktorá bola dosiahnutá na úrovni G20, nemali by sme sa nevyhnutne domnievať, že zdaňovanie bude sa niesť v znamení nejakej inovatívnosti. Jednoducho nerozumiem, ako v rámci takejto ťažkej situácie kde je nevyhnutné dosiahnuť rýchlosť v rozhodovaní. A včera pani predsedajúca hovorila o tom, ako rýchle rozhodujeme, ako je možné, že sa stane, že v takejto ťažkej situácii nie je publikovaná, zverejnená takáto štúdia v rámci jedného roka. To nie je možné. Chcem preto apelovať na Európsku komisiu, aby túto štúdiu rýchle dopracovala. Potom je to ešte pozmeňovací návrh číslo 24. Súvisí to s ocekom H, H, H ako Hubert, v ktorom ide o to, že pakt stability, čo má byť e, prostriedkom cieľu, nefunguje samo sebe alebo nejakým samospádom. Je to naviazané na kontroly a kontrolné mechanizmy. A tým pádom sme vlastne sa dostali do situácie, ktorá vznikla v niektorých krajinách. nepovedať, aké boli dôvody, ktoré viedli e, ku kríze, tak to nie je tiež dobré ani z pohľadu budúcnosti. Chcem preto poprosiť o úpravu. Ďakujem pekne. Ďakujem, Ildiko. Mám tu ešte dve prihlásenia a chcem e, pripomenúť pánovi Lambertovi, e, aby e, nezačal celú novú debatu, aby sa držal e, pripomienok. Jasné, Markus Werber, 30 sekúnd mi to zaberie. Veľmi jasne ste to povedali. Vašim cieľom je zmenšiť štát, úlohu štátu, dať viac priestoru podnikateľskému sektoru. K tomuto dve veci. Keď sa pozriem na vašu krajinu, ktorá údajne je najvýkonnejšou ekonomikou v Európe, k čomu to vedie? Vedie to k premrštenému finančnému sektoru, a k zaujímavému faktu, že 7 miliónov z nemeckých zamestnancov sú ohrozenou skupinou zamestnancov. Čiže moja otázka smerom na vás, a môžeme sa zodpovedať v kuloároch, kde podľa vás e, tie, to podnikateľské prostredie nájde zákazníkov, keď e, ich oberáte o peniaze, teda tých, to podnikateľské prostredie, ktoré tak vyzdvihujete. Odpoveď dostanete počas predstavky na kavu, pán Schmidt. Poorly either. E, ani moja krajina si nevedia až tak zle a nemáme nejakých takýchto ohrozenú skupinu zamestnancov v takejto výške. Som optimistom a domnievam sa, že eurozóna odvedie to úsilie patričná, posilní sa. Potom outsidery ako Polsko a Švedsko budú mať problémy z toho, že nie sú súčasťou eurozóny a budú nakoniec chcieť dostať sa do tejto štruktúry. Som oveľa väčším optimistom v porovnaní s pánom Bulmanom. Ja som za CCTB. Som zástancom zvýšenej transparentnosti a otvorenosti, ale nie som presvedčený o daní z finančných transakcií. A to je ten dôvod. A smerom na adresu pani Hübnerovej by som povedal, že hlasovali sme za správu pani Berešovej v konečnom dôsledku, ale mali sme hlasovanie po častiach, pokiaľ ide o tú európsky, ten európsky rozmer. A preto by som tvrdil, že možno by sme sa mohli pridržať takéhoto postupu aj v rámci tejto správy, pretože to chcem vedieť skôr, ako budem presviečať ďalších rozhorčených kolegov na úrovni mojej skupiny. Tak veľa šťastia, pán Šmíd, a teraz už e, končíme e, samoriadenie tohoto predsedníctva. A, pardon, e, držte sa svojho času. Ospravedlňujem sa, pretože keď niekto povie moje meno, veľmi sa mi páči, ale napriek tomu, keď zaznie moje meno, tak ma to nutí reagovať. Zabúdame, že diskutujeme v rámci tejto správy pani Podimáta nie len otázku dane z finančných transakcií, ale aj z finančných aktivít. A kolegovia, ktorí o tom hovorili, mali pocit, že to sú jediné veci, na ktoré sa zameriame, ale naozaj sa stávame e, otrokmi iných e, rozdielných ekonomických teórií. A to nie je hambou, to by sme si mali pripomenúť. Určite súhlasím s tým, čo zaznelo a s tými vecami, ktoré sú nevyhnutné na štartovanie rastu. To je naša hlavná starosť. Potrebujeme značné financie, ktoré musia pochádzať tak z verejných zdrojov, akými sú národné rozpočty a rozpočet EÚ, ako aj zo súkromných zdrojov, súkromných financií. To hovorím z dôvodu tých národných krátení a z dôvodu tej atmosféry, ktorá tu prevláda keď sa snažíme stanovovať ďalší viacročný finančný rámec, e, otázka je, aké financie budú pochádzať od privátneho sektora. Ide tu hlavne o finančný sektor a kapitálový trh a bankový sektor a to bude mimoriadne dôležité. A ja dúfam, že aj vy so mnou budete súhlasiť, keď poviem, že pri navrhovaní nástrojov verejnej politiky, to minimum, ktoré by sme mali získať z takýchto nástrojov, je fakt, že nebudú podkopávať kapacitu e, financovania z privátneho sektora na účely rastu. Musíme si byť takmer istí, alebo musíme byť aspoň presvedčení, že príde k čistému navýšeniu financovania pri aplikovaní a uplatňovaní nových nástrojov. A musím povedať, že keď sa pozrieme na súčasné dianie na kapitálových trhoch, keď sa pozrieme, kam smeruje kapitál v súčasnosti, keď sa pozrieme na bankový sektor, je tu istá úzkosť, pokiaľ ide o e, ďalší stres test, alebo stresový test bankového sektora, takisto otázky likvidity. Nie som jednoducho presvedčená, že dokážeme prispieť e, k navýšeniu financovania na účely rastu, ak budeme uplatňovať len teda daň z finančných transakcií obmedzenú len na Európsku úniu. A preto nie som presvedčená, a to platí aj pre kolegov z e, Európskej ľudovej strany, že vlastne budeme očakávať e, v rámci nadchádzajúcich 5 mesiacoch od e, komisie nejakú jednoznačnú odpoveď. Aj to môže byť e, nesprávne presvedčenie, ale aspoň by sme zakladali naše rozhodnutia na niečom, na čo môžeme odvolať alebo čom sa možno dá stiahnuť a nebudeme jednoducho len pertraktovať naše politické posolstva. To, to chápem, ale každopádne, každopádne nebude to len politicky podfarbené, pretože aj tie samotné dôsledky sú veľmi dôležité. Ďakujem. Silvi Gulár, nakrátko, poprosím. Potom idú ďalšie veci, ešte pred hlasovaním. Áno, ďakujem pekne, budem stručná. Vážim si, že kolegovia sa snažia nájsť nejaké spoločné riešenie, ale je tu jedna e, vec, ktorá je náročná. Keď sa hovorí o tom, že to má byť na globálnej úrovni, všetci vedia, že takéto nič sa nepodarí tak skoro ak povieme, že sme za niečo takéto na globálnej úrovni, tak je to maňana, maňana. Nevieme, kedy k tomu príde. keď chceme teda riešiť tieto veci na globálnej úrovni a na úrovni globálneho trhu, tak to povedzme, pomenujme to tak, buďme úprimní. Ja osobne by som skôr konštatovala, že máme istý priestor na manevrovanie na európskej úrovni. Znepokojuje ma počet správ, e, ktoré boli vyžiadané od e, komisie a tie končia v nejakom váku. Minulý týždeň kolega e, z konkurencieschopnosti odvedol dobrú prácu, nebol tu komisár Malmunia počas našej rozpravy a my sme aj minulý rok žiadali isté veci a nikto na ne neodpovedal. Takže nestaňme sa len klubom ľudí, ktorí skladú požiadavky smerom na komisiu a komisia e, sa tomu otočí chrbtom a nejakým spôsobom to neregistruje. Tu inovácia by naozaj e, mohla byť niečím, na čo poukážeme, čo jasne pomenujeme. Keď sa pozrieme, že tie návrhy komisie smerujú len k zvýšeniu DPH, tak by som povedala, že fiskálna spravodlivosť je oveľa dôležitejšia, nemôžeme to ponechať na tejto úrovni. Tá. Ďakujem Silvi, komisia posle list. Tento výbor e, parlamentný posle list komisii, kde povieme, že naozaj e, nie sme spokojní s e, tým meškaním, za kým odpovedáte na naše požiadavky, ale to už mohol komisár predpokladať, teraz a my. Ďakujem pekne, chcela by som sa najskôr poďakovať všetkým srdečne za ich pripomienky a chcela by som ešte raz opakovať to, čo som už povedala predtým a síce, že sa domnievam, respektíve dúfam, že sa nám podarí dospieť e, k dohode, ktorá bude komplexná a na základe ktorej zabezpečíme koheziu a efektívnosť parlamentu. Teraz by som ešte rada zosumarizovala to, čo zaznelo. Najskôr, e, pokiaľ ide o eurodlhopisy, všetci vieme, že eurodlhopisy nie sú novou koncepciou a nie je to niečo, čo by sa objavilo len v časoch krízy a že by to bolo vynájdené zo strany niektorých štátov, ktoré zrazu sa snažia presunúť niekde inde e, ten dlh. Je to myšlienka, ktorá má svoj pôvod e, už niekoľko rokov dozadu a súvisí s menou a hospodárskou úniou Chcela by som pripomenúť, že predchodca tejto myšlienky je už v správe Žona Narviniho z novembra 2000, kde sa konštatuje, že emisia eurodolopisov je dôležitá e, završenia trhov a posilnenia Európskej menovej hospodárskej únie. Avšak nepristúpili k tomuto z dôvodu pomerov na rade v tom čase. Ale toto všetko sa už teraz objavilo ako koncepcia opätovne a možno to súvisí aj s krízou, ktorá e, v súčasnosti panuje e, v eurozóne a vo všeobecnosti v Európskom spoločenstve. A myslím si, že by bolo dobre sa na to ešte raz pozrieť. Mali by sme dôsledne túto možnosť preskúmať a opakujem ešte raz, Nemali by sme e, prenášať zodpovednosť národnej na európsku úroveň, nie z tých e, slabších na tých e, silnejších s týmto účelom to robiť, ale mali by sme to robiť preto, aby sme dali Európskej únie možnosť čo najskôr vybrnúť z tejto krízy a aby sme doplnili aj tie úsilia, ktoré sú príjmané na národnej úrovni celou radou členov EÚ a eurozóny, ktorí sa snažia sanovať rozpočty tam už e, prebiehajú takéto rozhovory o hospodárskom riadení, economic governance, takisto sa hovorilo o viacerých typoch sankcií, ale myslím si, že najskôr si to vyžaduje niečo iné. Občania to sú tí, ktorí v konečnej instancii budú znášať to, čo tu rozhodneme. Čiže nemali by sme sa vzdialiť tým občanom v rámci tých európskych myšlienok nemali by byť vylúčení bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádzajú. Či je to krajina, ktorá sa trápi, ktorá má problémy, alebo či je to krajina, ktorá je silná. Každopádne v tomto ohľade musia si od nás vypočuť viac obyvateľia. A záverom ešte nasledovné pripomienky. Nechcela by som teraz na novo spúšťať diskusiu ohľadom daní z finančných transakcií na európskej alebo medzinárodnej úrovni. Nedáva to zmysel. A pokiaľ ide o túto správu, nejde tu vôbec ani o to, aby sme našli nejakú technickú odpoveď v tejto oblasti. E, tu sú rozdielne parametre, ale naša práca na tejto úrovni je v prvom rade politickou prácou. Chceme a musíme dosiahnuť aj nasledovné, podľa môjho názoru. Musíme vyslať silný politický signál tým smerom, že táto perspektíva, táto možnosť bude musieť byť čoskoro analyzovaná a takisto vážne analyzovaná. Je jasné, že daň z finančných transakcií nemôže byť používaná v Európe, ak e, predtým nebude hodnotenie vplyvu zo strany komisie. To je tak či tak samozrejmá vec. Ale musíme aj politicky vyslať signál, predovšetkým z toho dôvodu, že Francúzsko predseda teraz G20. Francúzsko aj v minulosti sa vyjadrilo za daň z finančných transakcií. Preto si myslím, že z našej strany naozaj e, je teraz, teraz z našej strany mám na mysli e, parlament, a Európsku úniu ako takú, je na čase, aby sme ukázali, že konzekventne chceme realizovať to, čo sme už povedali raz v minulosti. Aby sme teda ešte raz povedali a potvrdili, že teraz naozaj potrebujeme seriózne snahy, aby sme sa vybrali týmto smerom. A musíme potom vykonávať aj efektívny tlak na medzinárodnej úrovni a Európa musí postupovať e, dobrým príkladom, tak ako to bolo v minulosti. Politicky mám na mysli, e, technicky to je druhá otázka. A ja dúfam, že sa nám to nejakým spôsobom podarí dopracovať sa ku konkrétnym výsledkom v nadchádzajúcich dňoch. Ďakujem. Hlasovanie bude 1. februára, aby, ste boli pri, aby to bolo pripravené na hlasovanie v plenárke v marci. Mám dojem, že stanoviská skupiny sú veľmi jasné a myslím, že preto ne, e, treba mm, trvať na ich e, odvodňovanie, ale treba dospieť k dohode a mm, to urobiť čo najjasnejšie. Uzatváram tento bod programu a ideme na ďalší bod programu a to je správa e, pána Savina Kutasa o Európskej banke investičnej banke. Prepašte, že sme toľko e, v meškaní. Máte slovo mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu scurt și să încercăm să ne... Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa byť stručný, aby som ušetril čas. A skončil do pol jedenástej. Výročná správa Európskej investičnej eh, banky eh, má byť analýzou činností banky v roku 2009 a e, my navrieme, aby sme usmerili e, budúce kroky e, Európskej investičnej banky, pretože je dôležitým partnerom EÚ pre politické ciele, ako aj pre ekonomickú krízu, aby sme dosiahli ciele ekonomického rastu a stability. Teda rozhodol som sa zdôrazniť tú dôležitosť, ktorú zohráva Európska investičná banka pri plnení cieľov EU 2020 a pri vydávaní dlhopisov na projekty a pri podpore projektov, ktoré budú podporovať ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. Vrátanie tých projektov, ktoré sú zamerané na malé a stredné podniky a na stredné vrstvy a na rozvoj infraštruktúry v energetike a doprave. Po Lisabonskej zmluve Európska investičná banka získala prúznosť pre um, také financovanie a činnosti, ktoré môže vykonávať. Európska investičná banka teraz už bude môcť e, ponúkať e, technickú pomoc e, a vytvorenie cerských e, spoločností. Technická pomoc je potrebná v regiónoch, pre plnenie cieľov konvergencie, pre lepšie príjmanie fondov. Veľmi som otvorený vypočuť si názory všetkých kolegov. A čo sa e, týka harmonogramov, mm, lhota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. februára. Poďme diskutovať o pozmeňujúcich návrhoch v výbore 28. februára a hlasovanie bude 15. marca a hlasovanie v plenárke bude 4. apríla. Pani Hubner. Prepačte, a ja som tieňová spravodajkynia a myslím si, že toto nie je, ako niektorí ľudia hovoria, e, zvyčajná správa, ale je to e, veľmi dôležité uznesenie Európskeho parlamentu e, kvôli načasovaniu pretože to prichádza v kontexte viacročného finančného rámca a programov úspory a musíme naozaj zistiť, odkiaľ príde financovanie rastu a musíme vidieť z toto hľadiska toto uznesenie a správu a musíme zdôrazniť e, budúce angažovanie sa Európskej investičnej banky pri uľahčovaní funkcie páky alebo podpornej funkcie európskeho rozpočtu, aby znásobil dopad týchto prostriedkov na rast a chcem zdôrazniť, že EIB už značne prispela k reakcii EÚ na krízu práve tým, že uľahčuje túto pákovú alebo podpornú funkciu EÚ. Rozpočet e, alebo EIB vypracovala spolu s komisiou e, niekoľko nástrojov, ktoré sú tiež zaujímavé z hľadiska ich e, pákového efektu a Preto myslím, že by to malo viesť k e, silnejšej a hlbšej angažovanosti sa EIB pri vypracovaní rozpočtu pre financovanie investícií v budúcich rokoch. A mali by sme zohľadniť e, v tomto uznesení aj úspech EIB pri vývoji k inovatívnejšiemu financovaniu, hlavne v kôznych politikách a podporou malých a stredných podnikov a rozvoja mestských oblastí a mikrofinancí. Jeremy, Jessica a Jasmine a tieto iniciatívy. Mali by sme určite privítať e, v tomto uznesení rozhodnutie skupiny EIB, pretože je to tiež EIF, e, aby sa to bližšie pokrylo s Európskou komisiou a s podporou parlamentu pri rozvoji týchto iniciatív a hlavne pri zlučovaní grantov z európskych politík a z financovania z EIB a z finančných trhov. Myslím, že tu treba silnejšie stanovisko zaujať k tým projektovým dlhopisom vzhľadom na to, čo povedal Vicky predtým k transparentnosti. Myslím si, že projektové dlhopisy EÚ zdá sa, že sú dnes dôležitý krok vpred pre obrovské inf- investície do infraštruktúry a komisia hovorí, že budeme potrebovať 500 miliard eur pre dopravnú infraštruktúru a to nemôže ísť z akéhokoľvek rozpočtu. Musí to byť cez projektové dlhopisy, ktoré podporuje Európska investičná banka. Teda ja by som predložila jeden či dva pozmeňujúce návrhy, aby som posilnila úlohu EIB v zvyšovaní e, vplyvu európskeho rozpočtu a úlohy EIB pri hľadaní tých nových nástrojov, ktoré nám umožňa úspešne zvládať veľké infraštruktúrne projekty v telekomunikácii a v energetike, pretože zdá sa, že tieto možno tí, ktorí si myslia, že sa to dá riešiť tradičným financovaním z rozpočtu EÚ, tak nie sú dosť realisti, ale rada by som podporovala dôležitosť tohoto uznesenia v súčasnom kontexte. Other, other shadows. Uh, Mr. do you... Ďalší tieňový spravodajca, pán Kuhn, chcete slovo? Jorgen, nie? Dobre. Epping tu nie, Sven. This was faster than expected. To bolo rýchlejšie, ako som eh, čakal. To neznamená, že hovorím v mene Alde, hoci som dostal eh, pár eh, vtipných e-mailov od vašich kolegov. Uh, No, ďakujem za vašu správu a myslím, že jedna všeobecná pripomienka je, že rád by som si premyslel, ako sa dostanem bližšie k dátumu 2009. Myslím, že to je procedurálna otázka a myslím, že E, poslanci, ktorí sú tu dlhšie, by e, mi mohli vysvetliť, že či to bolo vždy tak, že v roku 2011 sme diskutovali rok 2009. Zdá sa, že to je trošku čudné vzhľadom na finančnú krízu. No ďakujem pekne za e, vašu správu a musím zdôrazniť, že osobitne tá časť, ktorá je o využívaní nástrojov za financovania z offshore oblasti a daňových rajov. Myslím, že Tuto by sme mohli mm, použiť na posilnenie vývoja, ktorý už nastal v investičnej banke v tomto zmysle. Všeobecnejšie chcem povedať, že stále myslím, že chýba v tejto správe a to aj e, predložíme vo forme pozmeňujúcich návrhov, že ekologický rozmer nových investícií a stratégie rastu stále chýbajú toto je samozrejme tradičná loha, ktorú mali zelení, aby učili s, spolu so sociálnymi demokratmi o zelenom význame ekonomike a stále je tu niekoľko kapitol o tom, čo treba, keď hovoríme o projektových dlhopisoch a odseky 11 až 13. Myslím si, že tieto obzvlášť treba, aby sme dosiahli ekologickú transformáciu našich ekonomík. Keď hovoríme o odseku 17, je to príliš eh, všeobecné povedať, že v zásade všetky infraštruktúry za dopravy v zásade s nimi súhlasíme, no opäť to musí byť o eh, silnom dôraze na udržateľnej doprave. Eh, nemá zmysel investovať obrovské sumy do infraštruktúry, ktoré nemôžno zosúľadiť s potrebami klimatických zmien. To je jednoducho mrhanie peniazmi a toto potrebuje vysvetlenie. Ďalšia vec, ktorú považujeme za dôležitú, je zjednodušiť e, konanie banky, čo sa týka financovania energetiky. Zdôraznili ste, že treba zdôrazňovať obnoviteľné zdroje energetiky, ale vy ste to obmedzili na rozvojové krajiny. Myslím, že musíme si zvoliť 100% zasobovanie energetiky prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. To nemôžno zosúľadiť s istými investičnými krokmi banky. EIB sa predstavuje ako najväčší podporovateľ obnoviteľných zdrojov, ale zároveň hm, podporuje projekty, ktoré podkopávajú dlhodobé cieľe EÚ, ktoré sme tu odhlasovali. Mm, najvýznamnejší príklad je investícia EIB mm, do mm, elektrárne na hnedé uhlie e, v Slovensku a EIB tam e, pridelila 550 miliónov eur. Tento projekt e, v dôsledku toho bude rušiť akokoľvek nádej na plnenie dlhodobých ekologických cieľov e, v Slovensku e, a v súlade s scenárom zniženia emisí 80 do roku 2050, aby sme e, udržali pod kontrolou nárast teploty, tak celá kvota Slovenska bude spotrebovaná produkciou tejto jednej elektrárne. Takže my financujeme cez investičnú banku presne projekty, ktoré sú v rozpore s tým, čo sme tu odhlasovali a ktoré majú byť v súlade s e, klimatickou politikou. A toto je otázka, v ktorej ide o európske investičné správanie. A nad rámec toho myslím, že musíme jasne povedať, že chceme mať jasné výkazníctvo o tom, koľko peňazí sa použilo na malé a stredné podniky a nie na veľké spoločnosti a to musí byť transparentnejšie. Ďalej by sme radi vedeli, ako sa zlepšujú plnenie povinností dlhodobého výkazníctva a toto sú niektoré kľúčové e, veci, ktoré sme uviedli, teda odrezateľnosť a jasnejšie zjednodušenie zelených e, investícií a investície EIB, ktoré dodržiavajú ľudské práva. Ďakujem, nemám tu úplný zoznam tieňových spravodajcov, preto je toto čudné poradie. All, Ďakujem pani predsednička. Najprv sa chcem poďakovať pánovi Kotasovi za jeho prácu, ktorú odvedol na tomto návrhu správy a súhlasím s ním e, s tou e, potrebou tu mať spoločné úlohy EIB pre um, uverovanie malých a stredných podnikov. Tiež súhlasím s pánom profesorom, čo sa týka potreby orientovať EIB v blízkej budúcnosti na dosiahnutie účinnej makroekonomickej konvergencie medzi štátmi EÚ. Ako viete, vážení kolegovia, minulý rok um, mnohé um, severo- a stredoeurópske štáty začali uh, významne rásť, zatiaľ čo mnohé stredomorské štáty stále padali do recesie a toto uh, by Mali by sme zabrániť ekonomickej divergencii a EIB e by mala zohrať dôležitú úlohu. A tiež súhlasím s tým návrhom o nutnosti, aby EIB vydávala dlhopisy, aby financovala niektoré infraštruktúrne projekty v Európe v tomto zmysle myslím, že EIB by si mal robiť porade priorít s použitím metodiky ako napríklad analýza nákladov a um, prínosov, aby um, posúdila, ktoré projekty majú najväčší e, znásobujúci účinok na európskej HDP. Tu by som sa chcel vyjadriť k tým energetickým projektom, ktoré spomenul e, spravodajca a tiež projekty nákladnej dopravy na európskych železniciach. Osobitne mm, by som navrhol ako jednu z priorit EIB predložiť e, cez, cez európske e, siete nákladnej železničnej dopravy e, do stredomorských prístavov. Toto ich určite prepojí s európskymi trhmi a zlepší to ekonomickú integráciu. Čo sa týka úlohy rozvoja EIB, myslím si, že hoci je dôležité, aby viac ľudí pracovalo v tejto oblasti, je ešte dôležitejšie um, pracovať spoločne ešte s väčším podielom miestných e, hráčov a to nám umožní vybudovať e, miestnú pracovnú silu, ktorá umožní e, potom pokračovať v projektoch, keď budú dokončené. A nakoniec súhlasím, že hlavné ciele EIB a mm, aktivity z minulého roku, hlavne keď teraz sú dôležité, keď niektoré štáty pocitujú nedostatok. Uh, Gay Mitchell. Ďakujem, Gay Mitchell. You, Chairman, Ďakujem za túto správu. Ako um, bývalý um, spravodajca EIB som si všimol dobrú prácu, ktorá tu bola vykonaná, ale nemám pocit, že Európska investičná banka by um, bola aktívny hráč a že uh, by bola priekopník v reakcii na terajšie potreby nemám dojem, že oni sú jedným z veľkých hráčov a povedali by, že tuto sme po kríze a toto je predstava EIB o tom, že čo máme robiť s tým. Neviem, ako to je v súlade, že či, bol summit, či musí byť summit na úrovni EU medzi Európskou radou a Európskou investičnou bankou, alebo či musí byť stretnutie medzi Um, prezidentom Van Rompuyom a Európskou investičnou bankou, ale súhlasím s tým, že um, by sme mali vyzvať aspoň krátku písom správu od eh, prezidenta Európskej investičnej banky, eh, čím eh, by sme nechali stranou tieto mikroinvestície a chcem sa opýtať, že akú pridanú hodnotu oni priniesli k terajšej kríze, ktorú máme. Čo robia na to, aby zohrali svoju úlohu. Vieme, čo robí Európska centrálna banka, vieme, čo robia inštitúcie, ale neviem, či vieme dosť o tom, čo robí Európska investičná banka a myslím, že by um, mohli nám toho povedať viac, aby sme vedeli viac o tom, čo robia. A čo povedal kolega o tom, že e, teraz skúmame v 2011 správu z roku 2009, tak to je v poriadku. To je prirodzené, ale myslím, že priebežne aj v budúcnosti by sme mali mať e, na to svoju páku a mať to pod kontrolou mali by sme byť informovaní od prezidenta Európskej investičnej banky. Nemusí sa chodiť pravidelne na vypočutie, ale mal by nám v pár stránkach povedať, že čo robí s ostatnými inštitúciami na makroúrovni, aby zohrali tú úlohu, ktorú majú zohrať a potom môžeme odovzdať alebo môžeme potom posúdiť, e, či efektívne zohrávajú svoju úlohu, ktorú majú zohrať v terajšej kríze. Uh, Máme tu predstaviteľa EIB medzi nami, pán Grenkor, takže ak by sa chcel k tomuto vyjadriť, tak predtým, než začneme hlasovať, možno by sa mohol vyjadriť. Máte zhruba minútu, ja viem, že to je neférové, ale pokúste sa. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Budem skutočne veľmi stručný. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu prácu a dobrú spoluprácu, ktorú sme mali, pokiaľ ide o prípravu tejto správy. A chcel by som takisto zdôrazniť predovšetkým to, že súhlasíme s poznámkami, ktoré uviedla pani Hübnerová, pokiaľ ide o dôležitosť nových finančných nástrojov, na ktorých pracujeme. A Chcel by som použiť iba tri slova, ktoré pán predseda v mestách použil. Týchto nových nástrojov že by mali byť jednoduché, transparentné, mali by byť katalytického charakteru, aby skutočne priniesli aj ďalších hráčov a mali by byť e, rekurzívneho charakteru, aby sa skutočne peniaze využívali cyklických charakteru. Takisto predrečníci tu spomínali viaceré informácie. Máme tu kolegu, ktorý bol v Luxemburgu, ktorý sa takisto interesuje tento proces. My oča- oceňujeme takúto spoluprácu skutočne. Ak by sme nespolupracovali, tak by sme nemohli takýmto spôsobom pracovať. A ešte pánovi Mičelovi by som chcel povedať, že takisto berieme veľmi vážne jeho informácie. Pán Neštet bol eh, vo výbore EKON a takisto je ochotný prísť, kedy koľvek a ak chcete, môže pripraviť určitý dokument, ako, vy, ako sa mu podarilo presadiť 50 miliónov investícií viac do malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o boj proti ži- e, porušovaniu životného prostredia. Takže aj to by vás možno zaujímalo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kutáš. Chcete sa zareagovať? Ďakujem. V stručnosti sa poďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na diskusii. Som si istý, že sa nám podarí nájsť určité riešenie všetkých otázok, ktoré tu odzneli. A takisto možno aj na odpo- nájdeme odpoveď e, na problémy, ktoré tu predostreli zelení. Očakávam že pozmeňujúce návrhy, takže pravdepodobne sme pripravení na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som vám povedať, že 7. 7. február je lehota na predkladanie návrhov. Vekone budeme hlasovať 15. marca a potom ešte vo výbore kontroly pre rozpočet. Tam je to 28. februára, čiže celé sa to dostane do plenárky v apríli. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k hlasovaniu. Takže každému dám pár minút na to, aby ste sa pripravili na hlasovanie. Máme hlasovacie kartičky všetci. So I can't read it now. <laughs> <laughs> <laughs> yeah,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 Ja by som sa chcel ospravedlniť, pani predsednička, nemám zo sebou hlasovaciu kartičku, takže prepačte. Všetci tí, ktorí nemajú kartičky, prosím vás, môžete mi to dať najavo? Máme tu dvoch bez hlasovacích kartičiek, konzervatívcov a ešte niekto. Už sme tu všetci, sme pripravení. Stratil sa nám niekde podpredseda. Vy máte kartičku? That's all right. We can keep it. We can keep a tally. So that's that's. Dobre, takže máme tu dvoch konzervatívcov a jedného od ZPP, takže môžeme mať e, kontrolné hlasovanie. Toto je iba kontrolné hlasovanie, takže poprosím vás, hlasujte. Stlačili ste príslušné tlačítko. Nie každý ešte hlasoval, podľa toho, čo tu vidím, máme tu 37, ktorí sa zaregistrovali a menší počet tých, ktorí... Ale už to narastá, už sa 38 ľudí prihlásilo. Dobre, takže hádam to pôjde. Budeme hlasovať o správe pána Kutáša, kde sa hovorí o snahe o primerané, trvalé, udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy. A prvé hlasovanie je o pozmeňacom návrhu číslo 1, to je za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis A, za, proti, zdržali sa prijaté. Toto nie je veľmi vhodný zoznam, hovorí predsednička. Pozmeňovací návrh 7 za, proti, Budeme to, robiť, musí, budeme to musieť robiť elektronicky, pretože tu je zmes rúk. Hlasujeme, prosím, všetci hlasovali? Dobre, že sú dvaja konzervatívci a dvaja ZPP, e ktorí musia byť pripočítaní. Končím hlasovanie. 28 za 10 proti. Takže to je prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 10, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím, že to je prijaté. 11, kto je za, tu je po častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prvá časť prijatá, druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Druhá časť nie je prijatá. Pozmeňte návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa. Ja, skontrolujeme si 12. Dobre, končím hlasovanie. Čiže je to veľmi tesné. Pán Hotmark, ako hlasujete? Čiže to máme štyroch navyše, kde musíme ešte pripočítať hlasy. Nemilím sa? Áno, tak je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté kompromis B v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A druhá časť, kto je za, Sú tu určité zmetočné signály proti, zdržali sa. To je takisto prijaté. Kompromis C. Iba jedna časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis D v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Ak druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Myslím, že to je takisto prijaté, ale skontrolujeme si druhú časť ešte raz, pretože tu je niecelkom jasné hlasovanie. Takže hlasujeme o druhej časti. Hlasovali sme všetci? Dobre, takže končím hlasovanie. Je to takisto prijaté odhľadnúť od toho, čo robia tí, ktorí nemajú kartičky. Ečko v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa, to je zamietnuté. 48, kto je za, kto je proti, zamietnuté. 49, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis F, návrh kompromisu F, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujme si to ešte raz. Je návrh kompromisného návrhu F, kto je za, Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. To je zamietnuté, celkom jasne. Nie je to zamietnuté, nemôžeme ísť G, musíme ísť cez jednotlivé hlasovať. Čiže pozmeňujúci návrh 50, kto je za, 50, pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Všetko ostatné vypadá. Všetko musí vypadnúť, hovorí pani predsednička. Čiže pozmeňujúci návrh G. Prvá časť, kto je za, druhá časť, prijaté, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to je takisto prijaté. Takže teraz prejdeme až k kompromisu H. Kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis I, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis J, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 76, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 77, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 78, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis K, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 85, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, za, proti, zdržali sa, Radšej si to skontrolujeme. 86 poprosím, hlasujeme. Right, hang on, we've got, we've, there's two in it, so what are the extras? Ako hlasovali tí, čo nemajú kartičky? Dvaja za EPP, dvaja konzervatíci, vy ste proti? Máme troch proti. Takže to je neprijaté. si na 87, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis L, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 95, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 96, za, proti, zdržali sa, Zamieta sa 97 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 98 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 99 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Ja mám iný zoznam spravodajcov, takže stovka, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 101 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 102 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 103 za, proti, zdržali sa, zam, príjma sa. 104 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Skontrolujeme si 104, ak chcete. Hlasujeme elektronicky. Všetci hlasovali? A je to prijaté. Ako hlasovali bez kartičiek poslanci, tak je to prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 106. Skontrolujme si. Prosím vás, tak zdvíhajte ruky, tak aby sme to celé zjednodušili. 105. hlasujeme, prosím. Zamieta sa. 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 107. Za? Proti? Zdržali sa? Príjma sa. 108. Za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si 108. a to je zamietnuté. 109, kto je za, proti zdržali sa, zamieta sa. 110 za, proti zdržali sa, zamieta sa. Kompromis M. Kto je za, proti zdržali sa, príjma sa. 115 za, pro, proti zdržali sa, zamieta sa. 116 za, proti, zdržali sa, Myslím, že to je prijaté, ale skontrolujeme si to. 116. Hlasovali všetci? A to je prijaté. Ďalšie je až 124. Čiže 124, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 171 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 125 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 126 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 127 za, proti, zdržali sa, Zamieta sa 128 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 128. Poprosím vás, hlasujme. A to je prijaté. 129. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 130, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 114 za, to vypadá, pardon. 131, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 132, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, zamieta sa. A druhá časť, môže byť aj tá o sve? Áno. Takže hlasujeme o druhej časti. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa tak či tak. 133 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 134, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa 135 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si 135, prosím. To je zamietnuté s veľkou prevahou. Čiže 136, kto je za, proti. Kolegovia, kolegyne. Ak vidím iba 3 ruky, tak musíme všetko robiť elektronicky. 136, kto je za, proti, zdržali sa, príjma sa. 137 za, proti, zdržali sa, príjma sa 138 za, proti zdržali sa, príjma sa 139 za, proti zdržali sa. Musíme skontrolovať 139 elektronicky. Všetci hlasovali a je to prijaté. Kompromis O, dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, druhá časť je zamietnutá. 150, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 151, kto je za, kto je proti, zdržali sa, príjma sa. 152 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 153 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 154 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 155 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 166 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 156, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis Kto je za, proti, schválené. 163, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 164 za, proti, zdržal sa niekto zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, odsek 16, to je za, proti, zdržal sa niekto schválené. 167 za, proti, zdržal sa niekto schválené. 168 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamietnuté. Kompromis Q v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, schválené. Druhá časť za, proti. skontrolujeme druhú časť. Všetci hlasovali, Schválené. Čas 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Schválené. 12. Nie, vypadáva. 174 za, proti, Ešte raz 174. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pôvodný text. E, odsek 18. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 175. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 176. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 177. Za? Proti? Zdržal sa niekto? To je schválené, ale skontrolujeme 177. Takže otváram hlasovanie. Dobre, koniec hlasovania. Prijaté. Zvyšok odpada. 181. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 173 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté 184 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté 185 za, 185 -ka. ešte raz za poprosím viac rúk ja nemôžem započítať koordinátorov, pretože skupiny nehlasujú koordinovania spoločne. 185. Kto je za? Proti? No, viete, ako to je. Dobre. Zamietnuté. Kompromis. R. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté. Kompromis S. Prečo je to žltým? Kompromis S. Za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. jednotka za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 192 za, to je to isté. 193 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 194 za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté, zvyšok odpadá. 197 za, proti, zdržal sa niekto. Kontrolujeme 197. ako sa dodatočne doplniť. 3 hlasy, takže zamietnuté. 3 zamietnutia navyše. 189 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 199 za, proti, zdržali sa, prijaté. 200 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnuté. 201 za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. 202 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijaté. tak sa nemýlim, ale preverme si. 202. Koniec hlasovania. 3. Proti treba doplniť zamietnuté. 203. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Opäť 203. To je za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnuté. 205. Za. Proti. Zdržal sa niekto. To je prijaté. 205, to bolo troška tesné. Skontrolujeme. Niekto rozmyslel. Prijaté. 208. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 209. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijaté. 210. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamietnuté. 211 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijaté. A druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto. Viem, že je to prijaté, ale ešte si skontrolujeme druhú časť. Ešte tam robiť viac hlasov? Dobre. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz elektronické hlasovanie o správe po zmenenej verzii. Otváram hlasovanie. V poriadku. Koniec hlasovania. Troch doplníme do plusky. 35 za, 6 proti, 4 sa zdržali. Gratulujeme spravodajkyni. Slavesovi. pardon.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 v poriadku, e, posaďte sa, prechádzame na bod číslo 13. Finančné konglomeráty. Poprosím o ticho. Tak, aby Teodor mohol odprezentovať návrh správy. Poprosím vás, chceli by sme pokračovať v našom programe. Preskúmanie návrhu správy Teodora Stolojana o finančných konglomerátoch. Teodor, Ďakujem, pani predsednička. Cieľom tohto návrhu smernice je zlepšiť doplnkový dohľad nad finančnými subjektami v rámci finančného konglomerátu. Rada spolu s komisiou navrhli dosiahnutie tohto cieľa v dvoch krokoch. Prvý krok je tzv. rýchle riešenie alebo náprava existujúcich smerníc, ktoré súvisia s doplnkovým dohľadom. A toto je ob... vlastne predmetom návrhu smernice, ktorú navrhla komisia. Druhý krok, ktorý by mal byť realizovaný do konca tohto roka, e, ide o také podstatnejšie, principiálnejšie preskúmanie zo strany komisie v tejto veci a obdržíme možno návrh od komisie v priebehu nadchádzajúceho roka. Kde sa vlastne nachádzame, pokiaľ ide o návrh smernice? Samozrejme, komisia vypracovala svoj návrh, pokiaľ ide o prvý krok a zaslala nám ho. A takisto máme tú výsadu, že rada už odsúhlasila zmeny, ktoré sú nevyhnutné pokiaľ ide o existujúce smernice. Čo dnes predkladáme, sú naše pozmeňovacie návrhy, naše vlastne návrhy k návrhu smernice komisie a takisto naše pozmeňovacie návrhy sú už zosúladené s väčšinou pozmeňovacích návrhov rady. Skôr ako počiarknem tie najdôležitejšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sú navrhnuté v tejto správe, ktoré sú pred nami. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať a poďakovať aj poradcovi eh, z komisie Ivo Van Hez, ktorý naozaj veľmi prispel k vypracovaní návrhu tejto správy. je tam tak veľa technických zmien, tak aby sme dokázali zosúľadiť existujúce smernice s tým, čo vyplynulo z Lisabonskej zmluvy, s tým, čo vyplynulo z našich smerníc ohľadom nového dozorného orgánu EÚ, pokiaľ ide o terminológiu, pokiaľ ide o zosúladenie všetkých nových právnych úprav a smerníc. V rámci tejto správy sme v prvom rade zaviedli zmeny aj v súvislosti so smernicou o solventnosti 2, Solvency 2, Solventnosť 2. Týka sa to aj poisťovníctva, odvetia poisťovníctva a tam sa predpokladá účinnosť v roku 2012. Rada takisto predstavila isté pozmeňovacie návrhy k smernici Solventnosť 2. Ďalší pozmeňovací návrh, respektíve séria pozmeňovacích návrhov sa vzťahuje k dozorným orgánom Európskym dozorným orgánom. Veľmi jasne sme stanovili, že všetky všeobecné usmernenia, ktoré sú vydávané na úrovni takýchto dozorných orgánov, budú prebiehať cez spoločný výbor. Ďalšia séria pozmeňovacích návrhov sa vzťahuje k zlepšeniu transparentnosti v tejto oblasti dohľadu nad aktivitami finančných konglomerátov. Počiarknem teraz pozmeňovací návrh, ktorý sa týka zoznamu a štruktúry finančného konglomerátu, ktorý by mal byť predmetom zverejnenia. Chcem by som vám povedať, že v súčasnosti tento zoznam finančného konglomerátu je dôverným dokumentom, nie je zverejňovaný. Takisto navrhujeme zahrnúť zmiešané e, spoločnosti v rámci finančného holdingu a takisto aj zadefinovať, čo máme e, na mysli pod týmto zmiešaným finančným holdingom e, v rámci doplnkového dohľadu alebo dozoru a takisto chceme tam doplniť aj manažerov alternatívnych investičných fondov. Takisto sme prezentovali pozmeňovací návrh, ktorý sa týka zavedenia stresových testov na úrovni každého finančného konglomerátu. Ako možno očakávate, sú tu isté lobistické snahy, pokiaľ ide o vypracovanie tejto smernice, návrhu smernice. Už som sa stretol s niektorými predstaviteľmi finančného odvetvia, predovšetkým bankopoisťovníctva. Vo všeobecnosti súhlasili návrhom komisie a rady. Isté výhrady tu panujú, pokiaľ ide o stresové testy a vyjadrili sa v tomto ohľade hlavne predstaviteľia poisťovníctva v tom zmysle, aby nedošlo k vytvoreniu rozdielných podmienok hry v rámci tohto odvetvia. Napríklad obávajú sa, že poisťovňa, ktorá je súčasťou konglomerátu finančného, by mala byť predmetom stresového testu a že tá istá poisťovňa ktorá nesplňa podmienky Prahu, nebude súčasťou stresového testu. Toto sú tie hlavné námietky, ktoré som pochopil v rámci stretnutia s predstaviteľmi odvetvia. A ešte stále sa budú, to ešte sú to nejaké ďalšie stretnutia, pokiaľ ide o návrh smernice. Toto sú tie hlavné zmeny, ktoré navrhujeme. Samozrejme, po tom, čo obdržíme vaše pripomienky k pozmeňovacím návrhom, budeme musieť otvoriť diskusiu s radou, tak aby sme sa snažili dopracovať ku kompromisu aj napriek tomu, že nie je veľa pozmeňovacích návrhov v našom návrhu správy ktoré by boli rozdielne v porovnaní s pozmievacími návrhmi rady. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, Peter. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som privítať pozmievacie návrhy spravodajcu a chcel by som pochváliť e, prácu jeho týmu a aj takisto výboru. To všetko, čo spravili z pohľadu Lisabonu a Solventnosti 2 pretože myslím si, že tu doplňame istý rozmer, isté nové zmeny do tejto smernici. Aj e, my sme veľmi tvrdo pracovali na týchto pozmeňovacích návrhoch a neboli sme schopní nejaké predložiť. E, napriek tomu, že nie je zvyčajné, že by sme súhlasili vo všetkým, tak v podstate tu nás sme na jednej lodi. Podľa nás je toto veľmi užitočná spolupráca. Nie je to možno prvý príklad takejto spolupráce a myslím si, že toto je nasmerované k dobrému koncu, pozmeňovacie návrhy troška menia, troška upravujú a, a poviem, prečo niektoré z nich by som nepodporil a prečo niektoré by si vyžiadali podľa mňa dodatočnú diskusiu. Napríklad privítal by som, keby 31. pozmeňovací návrh, ktorý vyžaduje, aby spoločný výbor sledoval všetky regulované subjekty, ktoré sú súčasťou konglomerátu. Myslím, že už ich spomínate. Takže je to veľmi relevantné z pohľadu tej úlohy, ktorú musíme expandovať, pokiaľ ide EBA, SPA a EOMA. Toto sú subjekty, ktoré musia byť naviazané na služby investičné a úverové. Takisto by som sa pozrel na návrh komisie, ktorá navrhuje zriadenie dodatočných kolegií. Toto budeme musieť zvážiť. Niektoré tie veci sú vyslovene doplnkové, ale nemusíme eh, tvoriť novú úroveň kolegia tí istí e, regulátori, ktorí robia tú istú prácu a ktorí sú ešte tých istých kolegí, robia takúto istú prácu a nemyslím si, že by bolo nevyhnutné nejakým spôsobom tvoriť nové kolegia alebo nejakým spôsobom doplniť to ako doplniť to do práce týchto kolegí. Nie je tam veľa tej práce, ktorú robia a myslím si, že by to bytočne komplikovalo ich činnosť Mám niektoré obavy, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sú navrhované e, pre takýto spoločný výbor zo strany spravodajcu. A zatiaľ, čo som zástancom, silným zástancom, aby parlament jasne zadefinoval tú vhodnú úroveň a rozšírenie právomoci tohto výboru, tak mám isté závažné obavy, pokiaľ ide o tieto právomoci. Prvá sa týka, či je možné ašpirovať na to, aby e, mali právnický subjekt, e, právnickú subjektivitu z tohto pohľadu pozmeňovací návrh 23. Chcem vás poprosiť, pán spravodajca, aby ste sa na to pozreli. Relevant Competent Authorities, tento termín, ktorý poskytuje taký právny rozmer, zrejme je to nevhodné v tejto chvíli. E, musíme si zadefinovať, aká je úloha EOPA, EPA a FSF z tohto pohľadu, ale musíme vedieť, e, kde sa nachádza tá, ten hlavný zodpovedný orgán ale nechceme teraz nejakým spôsobom vymýšľať e, nové právne právomoci, ktoré neexistujú, ale nemali by existovať. Pokiaľ ide o 39 stresové testy, už ste o tom hovorili v rámci vášho úvodu, možno tu je príliš veľká úloha e, pripisovaná diskusie e, v rámci spoločného výboru. Skôr plní koordinujúcu funkciu v tejto chvíli. Ja by som si vedel predstaviť, že sa to stane niečím špecifickejším v budúcnosti, ale musíme si ujasniť, čo by sa z toho mohlo stať keby sme sa mali spoliehať na agentúry, aby naplno plnili tieto funkcie v rámci týchto, teda tých, týchto štruktúr, tak na to môže trvať pomerne dlho. Pokiaľ ide o zverejňovanie stresových testov na webových stránkach, myslím, že tu by sme eh, mohli vychádzať eh, z úlohy, aktívnej úlohy domáceho dozorného orgánu. Takisto vec, kde sa troška rozchádzame a kde to je troška kontroverzné, tu ide o majetkové obchodovanie, zaangažovanie bank a konglomerátov, ktoré majú e, takúto širokú škálu finančných nástrojov, s ktorými pracujú a kde by sa mali vybrať, aké množstvo súvah by mali vyčlenovať takémuto majetkovému obchodovaniu. Ja navrhujem, aby sme sa viac približovali modelu Spojených štátov. Mali by sme teda aspoň zahájiť takúto diskusiu ohľadom presvedčení presvedčení Američanov, pokiaľ ide o tento aspekt. A preto by som navrhol z pohľadu finančnej stability, aby sme pristúpili k pozmeneniu niektorých vašich návrhov, aby sme rozšírili vašu 52, aby sme zakázali Fikodu investovať do EIFMIčiek alebo zakázať konglomerátom vyčleniť viac ako 3 kapitálu z úrovne 1 do EIFM 3 z ich kapitálu úrovni 1. Nie, všetok ich kapitál a 3% kapitálu, ktorý je označovaný tier 1, alebo teda úrovni 1. Som zvedavý, aké sú názory ostatných kolegov a je dobré, že môžeme o tom hovoriť v tejto chvíli a ja budem e, sledovať, aké sú návrhy ostatných. Ďakujem pekne. Ďakujem. Musím sa priznať, že som e, tieňová e, z ALDE. Chcem povedať teda pár vecí. V zásade súhlasím veľmi s e, mnohým, čo bolo povedané, aj veľmi s návrhom správy. Oblasť, ktorá mňa zaujíma, keď som ju posledzovala, je otázka zaťažových testov a medzier v dohľade. A myslím, že preto dobrý nápad, aby spoločný výbor mohol sa sústredovať na to, čo sa deje a zabezpečil, že nebudeme mať e, medzery a aby to mm, bolo pokryté nepretržite a rozumne, aby sme nemali duplicitu a myslím, že sme sa snažili to dosiahnuť a tie pozmeňujúce návrhy sa uberajú tým smerom. a ja som mal trošku zmetok z toho, že koľko ešte kolegy potrebujeme a len keď sa na to pozrieme a keď myslíme na to, že kam sa to uberá a či ešte niečo viacej nekomplikujeme, teda ja som chcela to preveriť a vítam skutočnosť, že ESMA bol do toho zapojená a že aj uznáme, že musíme tu riešiť bezpečnosť a že to nie je ponechané stranou. A súhlasím s tým, čo bolo povedané o legálnosti spoločného výboru a jeho personálneho obsadenia je mm, personálne nedovybavený a mm, mali by sme teda koordinovať, aby sme zabezpečili, že e, tu bude vykonávať dohľad nad správnymi vecami, tak myslím, že to je súčasťou regulácie. A myslím si, že naozaj je to orgán, ktorý asi musí rásť a mať viac zdrojov, no musíme sa uistiť, že to nezabijeme tým, že to poveríme vecami, e, výkonom vecí, na ktoré nedostal zdroje. Teda keď ľudia povedia, že to nie je dobré a vráťme sa k nejakému alternatívnemu systému. Myslím, že je dôležité, že to je dôležité a mm, mali by sme to živiť a nie zabíjať. To je všetko. Nečakám, že um, predložíme obrovský počet pozmeňujúcich návrhov, len musíme preveriť, že sme zaplatali diery. Ďalší tieňový spravodajca je Filip Lamberts. To, uh, the, to be... Áno, na rozdiel od uh, vysokej odbornosti predchádzajúcich dvoch rečníkov uh, budem um, kratšie hovoriť a nebudem opakovať, čo ste povedali. Ďakujem spravodajcovi za jeho správu. V zásade nebudeme mať veľa pozmeňujúcich návrhov. Jedna dôležitá otázka, ktorú máme, je o tom, že vieme, že táto smernica platí pre regulované subjekty a do akej miery sú v tejto oblasti regulované nástroje na špeciálne určenie, špeciálne určenie, ktoré nebudú regulované treba niečo urobiť v tejto oblasti, aby sme zabezpečili, že nikto alebo konglomerátne štruktúry neuniknú e, regulácii. Túto vec treba vyjasniť. No okrem toho podporujem tie pripomienky, ktoré vy, Šarona Juta, ste prednesli predtým. Ďakujem za dobrý návrh správy a myslím, že to je oblasť, kde môžeme dospieť k dohode. Ďakujem, Kej. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že súhlasím s mnohými pripomienkami a preto sa obmedzím na to, že tá pôvodná správa od komisie bola silná a správa od e, spravodajcu z toho vychádza a ja mám otázku, že prečo IFM nebola zahrnutá pôvodne do dokumentu komisie. Je na to nejaký dôvod? Neviem, aký bude dopad jeho zahrnutia a koľko spoločností v rámci konglomerátu bude postihnutých a neviem, že čo to hodnotenie dopadu povie a prečo to tam nebolo na začiatku, keď bola vypracovaná správa komisie potom ako IFM bolo zriadený. Takže e, neviem, či je dôvod na to, prečo bol vynechaný a či je dôvod. Mohla by to komisia zodpovedať, pretože potom Ehm, budem eh, sa kľudnejšie cítiť s eh, zapracovaním AFM, keď pochopím, že prečo to tam nebolo najprv, ak je tam nejaký jasný dôvod, prečo sa vynechalo. A ak mi to vyjasnite tak, to potom ušetrí budúce pozmeňujúce návrhy. Máme tu zástupcu komisie. Môžete odpovedať, prečo IFM nebola zahrnutá? Áno, to je jednoduchá otázka. Ten návrh e, bol e, zapracovaný do systému v júni a IFM e nebol vtedy uverejnený v úradnom vestníku, takže to nebolo možné. Je to na vás, či to prediskutujete a či to chcete vložiť. Teraz je to už zverejnené v úradnom vestníku, takže to bola len jednoduchý technický dôvod, prečo sme to tam nezahrnuli. Musím povedať, že do istej miery tiež som sa zaujímala, prečo tam AIFM nebola. A chce ešte niekto iný sa k tomu vyjadriť? Spravdaj For... Áno, ďakujem za vaše pripomienky a som pripravený súhlasiť s tieňovým spravodajcom a aj s našim pracom pánom Ivo Vanesom a potom začať diskutovať s radou a s komisiou samozrejme. So the deadline... Ďakujem, takže lehoda na pozmeňujúce návrhy je 2. februára. Prerokovanie pozmeňujúcich návrhov 28. februára, hlasovanie vo výbere 21. marca a na plenárku to má ísť v maji. Tak ďakujeme pekne všetkým a teraz ideme na bod programu 14 a to sú poistenia a garančné programy a spravodajca je Peter Skinner. Um, aby... Ďakujem. Myslím, že mm, systém mm, záročných programov v poisťovníctve mm, bude každému pripadať e, zložito a vyžaduje to celý rad rôznych postupov zo strany členských štátov, ktoré spočívajú v ochrane spotrebiteľa tiež e, teraz aj v svetla ochrane daňových poplatníkov, pretože vlády nechcú do toho zasahovať a myslím si, že je to tiež jeho e, interakcia s e, Solvency 2 a to podľa mňa tiež treba zohľadňovať s legislatívu na ochranu spotrebiteľa a preto musíme tu upraviť prístup, ktorý sa používa v bankovníctve a musím povedať, že poisťovníctvo nie je bankovníctvo a bankovníctvo nie je poisťovníctvo a tieto odvetvia treba rozlišovať a myslím, že to veľmi konkrétne. Je jasné, že potom ako sme si preskúmali všetky tieto otázky v Insolvenci 2, táto myšlienka prišla potom, ako tá smernica prešla. Je to dôležitá súčasť toho, než e, prejdeme na ďalšiu fázu a tu by som chcel vyzvať každého v tejto miestnosti, aby mi povedal um, presne, že keď nemôžeme mať e, IGF, tak prečo nemôžeme mať e, podporu skupín, pretože keď budeme presovať kapitál v celej EÚ, tak je to v záujme spotrebiteľov, aby mali kapitál, keď je potrebné um, si to byť efektívny systém, a ktorý umožní maximálnu efektivitu a prístup pri výmene tohto kapitálu, takže aby som rád privítal takýto prístup. Toto nie je konečná hra, ale je to časť mozaiky, ktorá chýba. Teda myslím, že to je zložité a e, sú štáty na úrovni EU, ktoré prevádzkujú takýto program, ale väčšina štátov, ktorí majú e, zásadných e, poskytovateľov poisťovňa to majú a myslím si, že insolvenci e, znamená, že musia, e, musí sa zohľadňovať aj práca na domácom trhu a toto je e, hlavný motív e, programu záruk v poisťovníctve, tak ja si myslím, že toto musí byť princíp e, domácej krajiny a nie maximálneho prístupu EÚ. Z toho dôvodu si myslím, že treba povedať, že keď e, poisťovateľ zlyha, tak to nie je taká drama ako v bankovníctve. Tam to neexistuje a preto pre um, miestných domácich regulátorov títo sú viac zodpovední za zlyhanie poisťovne, ktorá môže e, zlyhať za isté obdobie na rozdiel od banky, ktorá um, padne za jeden deň, ako sme videli. A preto IGF je potrebný a videli sme tu e, veľký nárast e, predaja cezhraničného poistenia. Vieme, že poistenia sa zriadujú pod rôznymi názvami v rôznych členských štátoch, e, možno majú domáceho výkonu dozoru a zakladajú cerské spoločnosti alebo teraz častejšie ešte pobočky a keď e, spotrebitelia kupujú ich produkty, tak nevedia, kto je ich domáci mm, orgán dohľadu. A preto na nápravu takýchto situácií musíme prieť kroky, ktoré nám zdôraznil aj prípad z Equitable Life. Myslím, že mm, ak použijeme princíp domácej krajiny, tak to znamená, že môžeme zaručiť okolo 100%, čo sa v niektorých členských štátoch prístup k systéme záruky, ktorý spolu existuje s inými systémy. Myslím, že všetky hm, nároky na plnenia musia byť zaručené. Otázka, či máte dôkazy o poisťovniach, ktoré dramaticky zlyhali takýmto spôsobom a ktoré nechali e, ľudí na holičkách. E, hm, boli také prípady, ale nebolo to také katastrofické, ako sme to videli inde. A dôvod je preto, že musíme tu uplatniť e, opatrnosť. Ja by som predpokladal, že to bude mať úlohu IOPA pri štandardizácii procesu, v ktorom má byť IGF zapojený hlavne cez e, záväzné technické štandardy a možno aj Omnibus 2. No, keďže tiež je právna definícia malých a stredných podnikov na európskej rovni, mám vážny problém, aby sme našli riešenie, ktoré vyžaduje, aby IGS pokrývalo právnické osoby. Toto možno niektorí ľudia budú chcieť, ale mm, kým nebudeme mať takúto definíciu malých a stredných podnikov, tak e, nie je možné niečo také zostaviť. A čo týka financovania IGS, Myslím, že komisia navrhla, že chcú mať e, fond ex ante a myslím, že takáto požiadavka je nadbytočná a myslím, že to vyplýva z účinku toho, čo musí znášať bankovníctvo, ale myslím, že ja predvídam rovnaké dopady na poistovníctvo, pretože by e, ste mi ťažko dokázali nejaké zlyhanie poistovne. Vidím tu isté e, e, hody na, bank, na, na poisťovne, ale nevidel som prípady, keby to úplne zlyhalo. A myslím, že princíp eh, určenia mandátu pre ex ante. A znamená, že niektoré členské štáty by eh, mali mať ex ante program, ale tiež v zásade máte rôznorodé existujúce národné programy zaručenia poistenia. Keby sme vyzdoli takýto eh, model, by to znamenalo veľký rozruch e, v dôsledku ostatných regulácií, ktoré nastávajú. Tiež komisia vie veľmi dobre, že značné kapitálové požiadavky sú v smernici Solvency 2. Máme minimálne kapitálové požiadavky, máme kapitálové požiadavky e, okrem toho a ešte okrem toho máme e, malú nárazníkovú zónu a máme tu ešte ratingové agentúry, ktoré robia ekonomické hodnotenie, čo sa týka množstva kapitálu. Teda koľko kapitálu naozaj treba. Máme eh, rebríček zásahov, v eh, ktorom musia byť eh, regulátori zapojení a ex ante financovanie teda podľa mňa nemá zmysel a je to len ďalšie bremena. To sú moje úvodné myšlienky. Okay, thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Pán Kara za PP tu nie, alebo je na výbore. Neviem, či tu je rečník EPP v jeho mene. Nevidím tu. No, ona mm, sa neprihlásila do debaty. Ola, ste pripravení vystúpiť? Ďakujem, pani predsedníčka. Viac menej súhlasím s Petrom. A vysvetlenie v Bielej knihe komisii neargumentuje tak, že by ma to presvedčilo. No Peter je v tom expert a ja tu riešim eh, smernicu pre náhrady investícií. A neviem, či to je vhodné, čo sa týka tejto bielej knihy v prípade poistenia, lebo ako Peter povedal, poistenie je niečo iné. Ochrana spotrebiteľa je Jedna vec pre komisiu. Nie toto pokryté je v Solvency 2 mnohými spôsobmi, ako povedal Peter. To je čudné, pretože moje otázky nie sú, súvisia so spravodajcom, ale hlavne s komisiou. Otázka konkurencie je pokrytá to tiež nie som presvedčený. Finančná stabilita. Mm, boli e, problémy, čo sa týka vo finančnej kríze a Biela kniha nespomína poisťovne v Európe o to, o to, ako sa im vodilo. A nie ich veľa, ktoré zlyhali v tomto zmysle. Ja som za harmonizáciu, pretože ak e, spoločný trh má fungovať, tak musíme mať cezhraničné otázky, ktoré to budú pokrývať. No, je to správny spôsob? A samozrejme, jeden z rozumných spôsobov je, že musí byť e, financovaný systém. A ako viete, myslím, že to je väčšina v tomto výbore, potrebujeme vedieť, koľko dávame teraz do finančného systému. Koľko budú platiť a vieme, že oni neplatia ani euro, ani libru, ani korunu. Spotrebitelia za to budú platiť a sú oni príjemcom dobre fungujúceho trhu v Európe? Neviem. som trošku zmetený a myslím, že by sme mali mať diskusiu vo výbore a aj medzi tieňovými. A potom, ako som si vypočul rôzne skupiny o tom, čo hovoria k tomuto návrhu a ako to riešime, veľmi rád si vypočujem komisiu, pretože myslím, že musíte mňa presvedčiť, aby sme mali silnejšie argumenty pre tieto návrhy. To je môj záver. Nie som si istý, no na vyššej úrovni. Thank you. Vicky. Ďakujem, Vicky, nech sa páči. Ďakujem, prepáčte. Ďakujem za to, že teda sme časovo v ažurite, že sme sa dostali trochu skôr tam, kde sme sa mali. Som zmetená, pokiaľ ide o to, kam sa celá táto problematika e, poistných zárok uberá. Poisťovníctvo je tak odlišné od bankovníctva, že to ani viac nejde. Pokiaľ ide o poistky životné alebo poistky aut, E, sú rizika, ktoré nie sú v súlade s ekonomickým správaním. A teda to, že by niektoré poisťovne e, skrachovali zároveň, vôbec sa to nemôže brať ako nejaké riziko pre bankovnícky, bankový sektor. A to je pre mňa vlastne dôvod, prečo takéto masívne ex ante financovanie vôbec nie je potrebné, pretože e, okolnosti v poisťovníctve jednoducho Ide tu o odlišné separátne spoločnosti, ktoré keď budú mať dostatočné finančné prostriedky prostredníctvom Solvency 2, tak jednoducho budú ochránené. Ale nemôžete ich nemôžete zabraniť tomu, že by skrachovala nejaká poisťovňa a preto potrebuje spotrebiteľ práve ochranu formou takýchto garančných schém ktorých v jednotlivých členských štátoch. Tie k tomu pristúpia zvlášť e, po svojom, niektoré pristúpia, niektoré nepristúpia. Viem pochopiť, že to môže byť zmetočné pre spotrebiteľa ako také, ak sa tento snaží zorientovať v produktoch, ktoré ponúkali jednotlivé poisťovne v jednotlivých členských štátoch. Čiže možno by som mohla odporúčiť, že by sme, alebo to odporúčanie, že by sme potrebovali nejaký harmonizovaný alebo identický systém na to, aby sme preklenuli takéto problémy, je takisto podľa mňa trochu pritiahnuté za vlasy, pretože spotrebitelia môžu byť informovaní ohľadne jednotlivých rozdielov v systéme, takže sú tu určité overené postupy, ktoré môžeme navzájom si vymieňať. Nemyslím si, že potrebujeme nejaký plnofinancovaný fond v niektorých členských štátoch vlastne sa tento, toto odvetvie platí za mm, správne náklady a potom sa to jednoducho vypláca z tohoto fondu. To sa mi zdá podľa mňa mm, zmysluplné. V tých štátoch, kde to funguje, možno, že by to mohol byť príklad pre aj ostatné štáty. Takže ako som už povedal, nemyslím si, nepotrebujeme nejakú plnú harmonizáciu na tejto úrovni, nepotrebujeme ani nejaké masívne financovanie formové exante. A ešte jedna otázka, ktorú, pokiaľ ide o hodnotiacu správu, tí sa nepozerali na poistku aut a myslím si, že to je podobne ako ostatné produkty, musíme sa na to pozrieť, takže nechápem, aká tam je logika v tom ich prístupe, keď takto nejednotne postupujú. A tým vlastne končím. Astrid. Astrid, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nehovorím ako tieňová spravodajkynia, pretože nie som tieňovou spravodajkyňou a tí, ktorí sú s tieňovými spravodajcami, by skutočne mali byť tu, keď hovoríme o tejto téme. pretože táto správa ako taká je veľmi dôležitá. Ja som sa venovala iným záležitostiam, mám aj iné povinnosti, takže som sa nemohla pozrieť na tento návrh úplne detailnej formy, takže mám tu takú základnú otázku. Hovoríme tu o solventnosti 2, máme tu nové štruktúry finančného dohľadu, pokiaľ ide o poisťovníctvo. To nám nestačí, čo teda máme momentálne? Ďakujem pekne. Pravdepodobne by som mala dovysvetliť, že pán Karas e, musel urobiť prezentáciu o korporátnom riadení v IMKU, takže nemohol byť tu, ale jeho asistent je tu a robí si poznámky, takže jednoducho nie je tu neprítomný úplne. A myslím si, že sa ja takto zaradím na zoznam rečníkov, pretože už nemáme čas. Peter a ja máme určité spoločné názory na Solvency 2. Ale pokiaľ ide o Solvency 2, tak by sme mohli povedať, že tam sme očakávali určitú formu poistných záruk. Čiže v tejto smere sme sa snažili povedať aj komisiu ehm, Mali sme konzultačný proces po Solvency 2 a e, snažím sa teraz spomenúť na to, čo som tam vtedy všetko povedala. Myslím si, že mi to jasne dalo najavo, predovšetkým to, že ako jednotlivé členské štáty to vnímali rôzne, ale keď som sa na to pozrela z globálneho hľadiska, tak tieto členské štáty mali určité výhrady voči tomu, ale tá celková myšlienka tých poistných záruk mala predsa len určitý taký kľúčový element, ktorý by mohol brať do úvahy ten systém financovania ex ante, ktorý by potom mohol vlastne priniesť viac peniazy. Ale musíme sa na to pozerať veľmi pozorne, pretože je to, sú, máme rôzne systémy v jednotlivých členských štátoch. Pokiaľ ide o záruky, to by pravdepodobne mali byť posledným útočiskom. Bohužiaľ sa uberáme veľmi smerom tým, že sa snažíme chrániť spotrebiteľa tak veľmi, že pravdepodobne že spotrebiteľia prestávajú rozmýšľať a to je pravdepodobne najnebezpečnejšie, čo sa môže stať. A tieto tlaky, ktoré sme tu mali, tie tu stále pretrvávajú, pokiaľ ide o nejaké veľmi rýchle vyplácanie z týchto karančných systémov a predsa sú aj iné formy, ktoré by sme mohli uplatňovať. Čiže potrebujeme určité vzdelávanie pre spotrebiteľov, aby si uvedomili, že nemôžu dostať tie záruky vyplatené okamžite. Nie je to isté ako bankový systém, kde napríklad zistíte, že zrazu nemáte nejaké finančné prostriedky na to, aby ste financovali živobytie. Čiže tým by vlastne sa spustila nejaká kalamita, ktorá by ovplyvnila celý váš život, ale pokiaľ ide o tú rozmanitosť e, poisťovníctva, sú tu určité oblasti, kde by sa dalo povedať, že pravdepodobne by sme mohli v určitých oblastiach aj niečo urobiť. Čiže pripájam sa k ostatným a poviem, že nepodporujem nejakú, nejaký uniformný model, že by sme potrebovali štandardizovaný eh, ex ante fond, kde by sme boli pripravení hneď platiť a vyplácať tie záruky, ale uvedomujem si, že už v Solvency 2 sme v takúto, takéto riešenie žiadali, takže nemôžeme teraz veľmi kritizovať komisiu za to, že predložila takéto riešenie a napriek tomu, že si teda myslíme, že pravdepodobne to nie je niečo úplne naj ideálnejšie. Nemám žiadnych rečníkov na zozname rečníkov, takže e, spravodajca by chcel počuť komisiu, ako sa k tomu vyjadrí, ak teda máme niekoho za komisiu tu na... Áno, nech sa páči, máte slovo. Paul Thank you. Thank you for... Uh, ďakujem pekne, ďakujem pekne e, spravodajcovi za predloženú správu, ďakujem aj za diskusiu. Naša biela kniha hovorí o minimálnej harmonizácii, nakoľko si uvedomujeme jednotlivé rozdiely v jednotlivých členských štátoch Európskej únii. 12 členských štátov Európskej únie má takýto systém a ale sú tu určité rozdielnosti. Videli sme tu problémy, v, pokiaľ ide o implementáciu jednotlivých systémov, pokiaľ ide o zaobchádzanie so zákazníkmi jednotlivých členských štátov a pokiaľ ide o mm, zobranie do úvahy aj súčasnú krízu. Čiže pravdepodobne z toho sme vychádzali, keď sme hovorili, že takýto systém potrebujeme. Vychádzali sme aj z krízy. Vieme, že Solvency 2 nemôže a oni sa aj nepodarí vytvoriť nejaké riešenie cez hraničné aktivity. Takisto sú dôležité, čiže no, pravdepodobne by sme vytvor... sa musíme snažiť o zharmonizovanie podmienok pre jednotlivé členské krajiny. Čiže čo vlastne navrhujem? Ako som už povedal, je to minimálny systém. V Bielej knihe sme označili viaceré oblasti, kde si myslíme, že takáto harmonizácia by bola možná. Vieme, že tu potrebujeme určitú slobodu pečenské štáty na to, aby sa adaptovali, na, aby adaptovali tie tradičné systémy, ktoré majú. Potom sme vo finálnej fáze, pokiaľ ide o analýzu komentáre, ktoré sme dostali k tejto bielej knihe a takisto sa ešte pravdepodobne vrátime k výsledkom, ktoré sme v tomto konzultačnom procese zaznamenali. Takisto sa tešíme aj na to, že budeme mať uh, určitý follow-up, dodatočný, dodatočnú analýzu tohto procesu pokiaľ ide o otázku poistenia aut, to je vyčlenené z tohto návrhu, pretože sa tým zaoberáme v inej smernici, v iných smerniciach. Ale ako som už povedal, sme pripravení eh, predložiť viac detajlov, ak by to bolo potrebné. Ale skutočne sme tu na to, aby sme si vypočuli vaše názory a zapracovali vaše názory do našich návrhov. Peter, nech sa páči. Ja takisto by som sa chcel spýt, zodpovedať na niektoré body, ktoré tu boli spomínané. Vicky navrhla, že, že zaistenie je e, takisto odlišné od poistenia, ale to je niečo iné. Ešte by som možno nadviazal na to, čo tu e, povedal kolega z EPP Chcel by som povedať, že je dobré, že máme Solvency 2, ale negarantuje to ne, nejaké nemožnosť krachu týchto poisťovní. Takáto garancia tu bohužiaľ nie je. E, takže toto sme už vlastne preberali. Musíme nájsť určitý konzistentný prístup a myslím si, že taká minimálna harmonizácia, to, čo tu prichádza z komisie, tak to je pravdepodobne dobre. Ak by ste žiadali nejaké financovanie ex ante, tak to už súvisí s plnou harmonizáciou. Rovnako ako keď čak žiadate nejaké pokrytie aspektov právnych a súkromných osôb. Pravdepodobne to budete musieť vyňať a budete to musieť e, upresniť nejakou konkrétnou normou. Ale pokiaľ ide o financovanie tohto systému, tak nestíham sledovať tú logiku, ktorú ste tam vy za tým mali. A Myslím si, že musíme takýto spôsob uvažovania jednoducho zastaviť, tak ako ste to predložili. A zdá sa, že v tomto ohľade sme zašli trochu príďaleko. V poriadku. Takže chcela by som vám pripomenúť, že lehota na, predáva- na podávanie pozmeňujúcich návrhov nie pokiaľ ide o prerokovanie týchto návrhov, tak to je 28. február. Čiže máte mesiac na to, aby ste vypracovali správu. Pozmeňovacie návrhy to je 11. marca. Prerokovanie pozmeňovacích návrhov zasa 2. mája a v plenárke to budeme mať v júni. Takže to je plán, časový harmonogram, ktorý tu máme. Nemám tu žiadne témy, kto budú rôzne, takže by som len chcela povedať, že sa stretneme v útorok 1. februára o 9 a potom ešte o tretej popoludní. Takže sme ukončili dnešné stretnutie trochu skôr. Ďakujem kolegovia a kolegyne.